Um, Dámy a páni, drahí kolegovia, vítajte na povednejšej časti schôdze. Samozrejme, je mi osobitným potešením privítať predsedničku Medziparlamentnej únie, pani Paul Hubes Karol, tu na našom výbore. Vítajte, skutočne je mi potešením. Ona takisto predsedala riadiacemu výboru parlamentnej konferencii ohľadom VTO minulý mesiac. Niektorí z vás ju tým pádom poznajú. A IPU je našim hlavným partnerom v rámci tohto úsilia. Nemáme až tak veľa kontaktov v iných veciach eh, z IPU, s Medziparlamentnou úniou. Každopádne je relevantným, dôležitým partnerom pre poslancov po celom svete. Preto by sme mali poďakovať za tento kontakt. Predsednička IPU bola súčasťou medzinárodných diskusí eh, za posledné mesiace. Takže naozaj má veľa skúseností ohľadom možností medzinárodnej spolupráce, čo by mohli priniesť a aké výhody by z toho pramenili pre parlamentnú diplomáciu. No, ja myslím, že by som mohol spomenúť veľa vecí o vás, o vašej skúsenosti, ale nebudem sa do toho púšťať, dávam 10 minút priestoru. Nech sa páči. Much, Lange. Great... Ďakujem pekne, eh, pán predseda Lange. Pre mňa je veľkou cťou byť tu. Boli sme spolu v Ženeve. Teraz som tu, u vás doma, tak povediac. Ďakujem pekne za toto krásne pozvanie. Ďakujem vám všetkým. Ak mi dovolíte, budem pokračovať eh, po španielsku. Po mnohých výjazdoch a konferenciách e, hlava troška vypína, takže pôjdem vlastne materinským jazykom. Donde las reglas... Žijeme vo svete, kde sú rôzne pravidlá, rôzne výzvy, technológie, kde sa všetko mení. Rýchlosťou, ktorú by sme si ešte 10 rokov nevedeli predstaviť, niekedy niektoré veci, o ktorých sme sa domnievali, že budú trvalé, sú spochybňované a vymizli. Len niekoľko rokov dozadu sme sa domnievali, že multilaterálne režimy, schémy, globalizácia a otvorenie obchodu, že to bola tá premisa, že to bolo to, čo bude viesť všetky ekonomiky. Ale práve opačne sme svedkami, hlavne vo veľkých ekonomikách, že tieto základné hodnoty a zásady z predošlých období sú spochybňované a do tohto vstupuje e, práca poslancov a parlamentov. Sme veľa viac relevantnejší. E, v tradičnej diplomácii sú samozrejme zastúpené vlády, ale je tu aj parlamentná diplomácia, kde je ideologická a politická pluralita, kde zastupujeme spoločnosť ako takú. A je dôležité nadviazať nevyhnutné kontakty, tak aby sme dokázali spolupracovať a mali oveľa väčší dosah. Keď sa pozrieme na nové výzvy, pred ktorými stojíme, a keď sa snažíme pracovať spolu s vládami a v niektorých prípadoch to nefungovalo a veci nešli tak, ako sme si predstavovali, e, vznikli obchodné vojny, máme rôzne daňové a colné bariéry, Treba zmeniť tie politické spôsoby nahľadania. Tie čisto politické elementy sú dnes využívané či už na dialog alebo na politickú konfrontáciu. Ďalší problém sa týka toho, ako zvládať jednotlivé zmeny, jednotlivé diskusie v rámci nejakých výrazne nacionalistických eh, pozícií alebo postojov ku ktorým sa mnohí teraz hlásia. Ľudia sa pýtajú, akým smerom sa uberá svet a čo bude o 10 rokov. Je ťažké si predstaviť, čo z toho celé vznikne a čo bude pre nás budúcnosť prinášať. Keď sa pozrieme na technológie, na ich vývoj, mnohé z pracovných miest, ktoré teraz poznáme, možno už 10 rokov nebudú existovať. Ale tie pracovné miesta, ktoré vzniknú, profesie, ktoré vzniknú za ďalších 10 rokov, povedzme, ťažko si ich predstaviť ohľadom mládeže, mladých, aké príležitosti budú mať oni, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie, systémy sociálneho poistenia alebo zabezpečenia. Je ťažké si predstaviť, ako sa to bude vyvíjať, ako sa budú vyvíjať samotné ekonomiky. V rámci IPU je našou úlohou posilniť e, našu ekonomickú agendu. Ak IPU bude mať e, výbor pre udržateľný rozvoj, Budeme sa snažiť rozšíriť jeho mandát tak, aby pokrýval širší rozsah. To ale nemusí postačovať do budúcnosti, ktorá je pred nami. Ako povedal pán Lange, musíme e, zohrávať dôležitú úlohu aj s VTO, musíme spolupracovať, IPU a VTO. Musíme ale vytvoriť nový obsah, ktorý bude generovať viac návrhov aj do budúcnosti. A je to významná zodpovednosť. My máme takúto významnú zodpovednosť v rámci IPU, a to sa týka Európskeho parlamentu, riešiť rôzne otázky multilateralizmu, aby sme mali jasné pravidlá, aby sme prijímali pozície, stanoviska, ktoré naozaj obhaja multilateralizmu a spravia ho robustnejším. Okrem toho, ale teda pred pár dňami sme boli svedkami toho, ako je to dôležité, nový mechanizmus G20 stretli sa len prvýkrát predsedovia parlamentov v rámci G20 a v rámci tejto schôdze dá sa to troška prirovnať IPU, kde všetko prechádza jednomyselnosťou a pri niektorých e, príležitostiach sme mali e, názory, ktoré boli vyjadrené, ktoré sa prejavili, pretavili teda do rozhodnutia, ktoré generovali skutočnú nádej. V ostatných prípadoch to tak celkom nebolo ale nemyslím si, že to postačuje. Domnievam sa, že my ako poslanci národných parlamentov musíme riešiť e, súčasné výzvy, ale musíme predvídať, čo sa blíži do budúcnosti. A je niekoľko vecí, kde nemusíte byť nejakým jasnovicom, jasno, aby ste vedeli, čo sa chystá do budúcnosti. E, vieme, že ekonomika do budúcnosti bude spomalu v nadchádzajúcich rokoch. Takisto vieme, že z e, finančnej krízy sa ekonomiky úplne nespamätali. Takisto je jasné, že konfrontácia medzi ekonomickými veľmocami pretrvá aj do budúcnosti. A že tie mechanizmy, ktoré pomáhajú prekonať, premostiť tie rozdiely medzi ekonomickými a politickými, že tie treba ďalej posilňovať. E, vieme, že existujú viaceré multilaterálne schémy, ktoré však nevyriešili rôzne kontroverzie a problémy, ktoré sú pred nami. Tie musíme riešiť. Mám pocit, e, skutočne sa domnievam, že ako poslanci e, máme významnú zodpovednosť. Poprvé, povaha našej zodpovednosti spočíva v tom, že máme e, byť tvorcami legislatívy, máme zostavovať rozpočty a máme sledovať počínania vlád. V tomto ohľade sa domnievam, že musíme doma predložiť reakcie na rôzne problémy, na rôzne záležitosti, pokiaľ ide o multilateralizmus, pokiaľ veci nefungujú, aké návrhy budeme predkladať e, do budúcnosti pre mladých, aké riešenia ponúkneme teda do budúcnosti. E, budeme sa pýtať tých mladých, aké sú ich ašpirácie, čo chcú. Samozrejme, všetci chcú sociálne zabezpečenie, chcú mať pocit bezpečnosti. Ako zabezpečíme rovnaké mzdy pre ženy a mužov, keď pracujú na rovnakých pracovných pozíciách. Všetky tieto veci aj ostatné mnohé, ktoré sú súčasťou agendy, tak to budem musieť riešiť v rámci nadchádzajúceho zhromaždenia. Využijem príležitosť a pozmem pána predsedu, ale na najbližšom zhromaždení v apríli, zhromaždení IPU budúceho roku sa budeme venovať ekonomickej agende, ktorá nám umožní dať odpovede na problémy, ktoré dnes existujú po celom svete, problémy, ktoré sa ťažko riešia Samozrejme, nestačí len eh, si založiť ruky a nadviazať na tie riešenia, ktoré sme v roku 2008, na, tie, na tú finančnú krízu. Eh, vyžaduje si to viac a síce aj posilniť parlamentnú spoluprácu. Eh, diplomácia sa netýka len vyhlásení, uznesení a dialogu. Zároveň znamená aj výmenu osvedčených postupov, tomto konkrétnom ohľade jedna z vecí, ktorá je pre mňa mimoriadne dôležitá, myslím, že tu musíme spolupracovať, a síce otázka, ako krajiny a jednotlivé parlamenty e, s veľmi dôležitými skúsenostiami, pokiaľ ide o obchod, investície, dohody a tak ďalej a tak ďalej, ako môžu využiť tieto skúsenosti e, nejakým spôsobom oddeliť to dobré od zlého, od úspešného od neúspešného a využiť potom takéto poznatky aj do budúcnosti, keď hovoríme napríklad o obchodných dohodách s krajinami afrického kontinentu ako Mexičanka. Zažil som 25 rokov politiky voľného obchodu, kde došlo k jasným jednoznačným chybám a aj v Európskej únii sú takéto prípady. E, ďalej je tu prípad Čile, ktorý má uzavretý viac obchod, dohod o voľnom obchode ako akákoľvek iná krajina. Vieme, aké skúsenosti má Singapur, pokiaľ ide napríklad o finančnú politiku. Musíme sa opierať o tie osvedčené dobré postupy, dať ich dohromady a robiť to v rámci skupiny, ktorá bude podporovať multilateralizmus. A tým pádom sa dopracujeme k podstatným výsledkom. Programy spolupráce, respektíve obchodu, výmena osvedčených postupov, znalostí. Myslím, že to je veľmi dôležité a tom spočíva bohatstvo parlamentnej demokracie. Že dokážeme pracovať v atmosfére solidarity a že takýmto koordinovaným spoločným spôsobom budeme úspešní. Okrem toho sa domnievam, že je tu jedna veľmi dôležitá vec, ktorú musíme realizovať na úrovni IPU, a teda aj Európskeho parlamentu. A týka sa to konkrétne poskytnutia parlamentného rozmeru pre tie postupy, pre tie procesy, to znamená väčšia transparentnosť, e, lepšie audity, zúčtovanie, finančná transparentnosť a tak ďalej. Musíme pracovať spoločne aj na tomto fronte, tak aby sme zabezpečili jasné, otvorené, transparentné postupy spolu s VTO, spolu s OSN a samozrejme aj s významnými svetovými organizáciami. Takže teraz by som sa rada poďakovala a ďakujem pán predseda za pozvanie. Ďakujem. Muchas gracias. Um... Ďakujem, muchas gracias. A teraz dostanú slovo e, zástupcovia politických skupín, pán Hansen za Európsku, Európskych ľudovcov. Ďakujem pekne. A ja sa pokúsim hovoriť vašim jazykom. Pre mňa by bolo dôležité zistiť, ako vám môžeme pomôcť Eh, pri implementácii dohôd o obchode, to, čo máme s Mexikom, a pokiaľ ide o vzťahy s Mexikom, ale takisto aj v prípade iných krajín v Latinskej Amerike, napríklad Mercosur, pretože to je vec, o ktorej budeme diskutovať tu v parlamente a potom, ako môžeme dosiahnuť realizovateľných riešenie, napríklad problém požiarov v Amazónii a ďalšie problémy. Ďalej, environmentálne problémy, ktoré riešime a ktoré nám robia starosti tu v parlamente. Je dôležité, aby sme išli smerom ratifikácie, ale potrebujeme viac spolupráce, tak aby sme videli na druhej strane, čo môžeme urobiť. Preto, aby sme vniesli svetlo na riešenie práve týchto dvoch oblastiach. Ďakujem, naozaj. E, na mňa to spravil veľký dojem. Katlin Katlin van Bremt, socialistov a demokratov. A ja naozaj, pôsobivé, keby som to ja vedela, snažím sa aspoň kúsok po španielsky e, hovoriť, lebo je to svetový jazyk, nemali sme na to zabúdať, ale ja to spravím v tom ďalšom veľkom svetovom jazyku. Ďakujem pekne, sme radi, že ste tu. ďakujem za intenzívnu spoluprácu, pokiaľ ide o medzinárodný obchod, pokiaľ ide o VTO, ale možno aj v širšom kontexte ako len tomto. Mám dva okruhy, dve otázky, k tomu sa viažúce. Spomínali ste veľa víziev, pred ktorými stojíme, či trh práce, udržateľnosť, ekonomické otázky, ale takisto je to viac menej kríza demokracie, ktorá, ktorú zažívame, hlavne parlamentnej demokracie. A je veľmi dôležité, aby sme to mohli spoločne diskutovať. Parlamenty, a teda Medziparlamentná únia. V tom ohľade, že dokonca aj v samotnej Európe, ktorá sa považuje za veľmi dôležitú časť eh, demokratického sveta, pričom obhajuje európske hodnoty, právny štát. Dokonca aj v rámci samotnej Európskej únie čelíme ťažkostiam eh, na poli právneho štátu. Skutočnosť, že tá parlamentná demokracia sa dostáva pod tlak. A naozaj by som rada vedela, ako vy vnímate tieto veci a ako by sme mohli v úzkej spolupráci ich možno spoločne riešiť. Druhá vec sa týka istotne udržateľnosti, ako sme spomínali predtým, mali sme dnes ráno dlhú diskusiu o dohode o voľnom obchode s Vietnamom. Budeme mať e, dlhé diskusie, ktoré sa budú venovať Mercosuru, istotne. A to je vec, ktorá je skutočne stredobodom diskusii e, v tomto parlamente a predovšetkým aj na tomto výbore. Samozrejme je tu obchod, to je mimoriadne dôležité. Obchod ako taký, áno, <laughs> pán predseda, e, má veľmi veľkú dôležitosť, ale musíme to prepojiť aj na udržateľnosť. A som si istá, že viete, že teda, že poznáte veľmi dobre krajiny Mercosuru a teším sa na vaše názory ohľadom tejto veci, hlavne v súvislosti s tým, čo sa deje v Brazílii. Pardon, dobre cena. Dobre. Karin Kasbo za Renew, liberálna skupina tu v parlamente. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za skvelý úvod a je veľmi naozaj inšpirujúce mať možnosť stretnúť sa s vami a viesť takúto diskusiu ako máme možnosť viesť dnes. Myslím si, že obchodná politika je spôsobom, ako formovať globalizáciu v pomerne náročných časoch, historicky náročných časoch. Tí z nás, ktorí sú presvedčení eh, v hodnotu obchodu ako takú, že obchod je dobrý z pohľadu rastu a prosperity, ale že zároveň nie je obchod stimulujúcim a dobrým aj pre medziludské vzťahy máme istú zodpovednosť nájsť a sformulovať tie najlepšie pravidlá, ako formovať politiky obchod, obchodné politiky a obchodné dohody. Pretože samozrejme vieme, e, že obchod sa musí realizovať s istými pravidlami a s istými zodpovednosťami. Pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, máme obrovskú výzvu, pokiaľ ide o klimatické zmeny, a zároveň snaha je zaintegrovať obchodnú politiku do globálnej klimatickej politiky. To je jedna z najväčších priorít, globálne povedané, ale tak ako sme diskutovali už dnes ráno, demokracie a ľudské práva, e, musíme sa rozhodnúť. Sme presvedčení, že obchod a obchodné dohody môžu byť tým hnacím motorom, tou platformou, ktorý pomôže propagovať dialog, demokraciu, ľudské práva, alebo domnívate sa, že by to bolo lepšie bez takýchto obchodných dohôd. Myslím si, že je toľko vecí, ktoré sa dajú dosiahnuť, spraviť. Každopádne je podľa mňa dôležité mať diskusie na úrovni parlamentov medzi e, ľuďmi, ktorí sú volení, teda ľuďmi, aby sme zapojili organizácie, občianskú spoločnosť, politické strany, iné zainteresované strany, nielen tak povedať tých akcionárov v diskusii ohľadom globalizácie a obchodu a tým súvisiacich vecí. Lebo je to otázka, ktorá sa týka našich životov, nášho životného prostredia a budúcnosti samej planety, samotnej planety. Takže naozaj rada si vypočujem vaše reakcie na všetky veci, ktoré sme spomenuli dnes. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán Buržová z, od, z konzervatívneho krídla. Ďakujem, eh, ďakujem, ďakujem pekne. Ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu. Chcel by som sa zamerať na piaty cieľ, medziparlamentný dialog a spoluprácu a propagáciu tejto spolupráce. Vieme, že doba sa mení, e, mení sa geopolitika, je tu protekcionizmus, sú tu obchodné konflikty, ktoré môžu eventuálne viesť k obchodným vojnám. A mňa veľmi zaujíma to, čo ste povedali, že medziparlamentný dialog je e, spôsobom, e, ako vyriešiť tieto konflikty, ako primeť obe strany, aby spolu komunikovali. Ja by som sa chcela pýtať, ako vlastne si predstavujete, že to funguje cez medziparlamentný dialog. A či to je možné v veľmi konkrétnych prípadoch, ako napríklad to, čo spomenul pán komisár Hogan, cez transatlantický dialog. Viete si predstaviť, že dialog medzi Európskym parlamentom a americkým kongresom by mohol prispieť významnou mierou k odstráneniu pnutia a k zblíženiu uh, oboch strán na oboch stranách Atlantiku. Myslím si, že vždy mám ešte nádej. Helmut Scholz z GUE, to je ľavicová skupina v parlamente. Ja by som sa takisto chcel veľmi pekne poďakovať za vaše vysoko inšpirujúce úvodné vyjadrenia. Súhlasím s mnohým z toho, čo ste povedali, že je potrebné samozrejme nielen vo výbore pre obchod, ale aj v obchod ako takom, e, že to sú témy, ktoré zaujímajú našich spoluobčanov. E, je to téma pre členské štáty, aj pre celú úniu a e, z toho obchodného pohľadu ja by som povedal, že áno, musíme spraviť oveľa viac, ak chceme dosiahnuť cieľe udržateľného rozvoja a splniť za najbližších 10 rokov agendu OSN do roku 2030. Myslím, si, že je to spoločná úloha. A to musíme úplne seriózne zvážiť, že mm, ak to znamená, e, je potrebné zmeniť pravidla a prispôsobiť sa na hospodárskú realitu. E, UNCTAD e, o medzinárodnom obchodnom styku a rozvoji predložil návrhy potom je tu aj nový globálny zelený díl a obnovenie ženevských princípov. Všade sa hovorí, že je potrebné niečo spraviť preto, aby sme sa prispôsobili e, realite a takisto jedna z tých vašich otázok, čo sa dá spraviť. Ja si myslím, že by sme mali opäť prepojiť aktivity našich vlád v medzinárodných štruktúrach ako VTO na parlamentnú diskusiu a potom um, mandáty ministrov pre rokovania by mali byť udelené až po zásadných diskusiách o cieľoch takýchto rokovaní, o povinnostiach. E, e, to všetko by sa malo riešiť v parlamente a to by posilnilo aj znalosti spoluobčanov o tom, čo robíme a dúfam, že sa nám podarí s vami ďalej o týchto veciach ešte diskutovať. Ďakujem pekne a posledný rečník je podpredseda parlamentu Pedro Silva Pera. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja uh, si nedovolím uh, vyjadriť sa v jazyku nášho hostia po španielsky. Ja budem hovoriť po portugalsky. E, mali sme príležitosť e, stretnúť sa na G20, kde som zastupoval Európsky parlament. Chcel by som e, privítať toto medzi parlamentné stretnutie aj s Japonskom, ktoré momentálne predseda G20. -ke a to, že na programe e, rokovania máme túto tému. To znamená voľný obchodný styk, ktorý zároveň musí byť aj spravodlivý a otázky udržateľného rozvoja, ktoré sú našou prioritou. Ja si myslím, že keď hovoríme o prostriedkoch ako vyriešiť problémy s medzinárodnými obchodnými dohodami, musíme sa zamerať pre všetkým na obsah týchto dohod. Nie iba o formálnu stránku alebo procedurálnu stránku. Je tu problém, ktorý súvisí s obsahovou stránkou. Podľa nás obchodné dohody by mali byť naozaj dohodami novej generácie, kde kapitola o udržateľnom rozvoji bude serióznou kapitolou. A aj keď zlepšíme formu a postup, ak nezohľadníme spoločenské environmentálne obavy, ktoré si vyžadujú odpovede cez obchodné dohody, tak nenájdeme dostatočné riešenie problémov. Potom samozrejme musíme ešte zdokonaliť aj postup a zabezpečiť transparentnosť E, rokovacích postupov. Z tohto pohľadu parlament má veľmi dobré skúsenosti, pretože počas posledných rokov e, boli prijaté zásadné kroky k vylepšeniu alebo zdokonaleniu E, zverejňovania toho, o čom sa rokuje a spravilo sa aj veľa preto, aby parlament a občianská spoločnosť sa mohli vyjadriť k rokovaniam o obchodných dohodách. To je dobré. A takisto je potrebné ešte zdokonaliť aj postup demokratickej kontroly v oblasti implementácie obchodných dohôd. Čiže nejde tu len o vyrokovanie dohôd, ale aj o ich implementáciu. A tu je rovnako dôležitá účasť parlamentov a občanskej spoločnosti. Vďaka štruktúram, ktoré máme na tieto účely. A myslím si, že sa tu zbližujú naše obavy a zbližujú sa aj spôsoby spolupráce. Ďakujem pekne. Takže ďalší rečníci máte, ale naozaj minútku, pán Winkler. Ďakujem pekne, pán predseda, za tú krátku minútu, ktorú ste mi dali. Určite ju neprekročím. Ďakujem pekne e, za vyjadrenia. Súhlasím s vami, že parlamenty sú oveľa relevantnejšie teraz, ako tom bolo v minulosti. Náš Európsky parlament, e, jeho relevantnosť sa stále zvyšuje myslím si, že sme demokraticky že máme demokratický nárok na to, aby sme posilnili naše právomoci v systéme Európskej únie. Obchod je jedna z kompetencií, ktorú máme v Európskom parlamente a pre všetky v našom výbore pre medzinárodný obchodný styk. Spolupracovali sme s IPU, s parlamentom zhromaždení VTO na G20. Viete si predstaviť nejaké iné ďalšie spôsoby, aj vzhľadom na váš záujem posilniť ekonomickú agendu IPU. Viete si predstaviť inú spoluprácu medzi IPU a Európskym parlamentom pre všetkým v otázkach obchodného styku a udržateľného rozvoja? Ďakujem vynikajúco. Pani Rafaela, ďakujem pekne. Na stránke 21 vašej stratégie hovoríte, že IPU chce zapojiť parlamenty do implementácie SDG. Čo ste spravili v tejto veci a konkrétne ako plánujete posilniť spoluprácu s parlamentom pri implementácii cieľov udržateľného rozvoja z hľadiska medzinárodného obchodného styku. A druhá otázka. Na strane 24 vašej stratégie na roky 17 až 21 korektne uvádzate, že obchodný styk je hlavnou hnacou silou globalizácie a môže podporiť inkluzívny udržateľný rast. Ako si predstavujete, že by IPU mohla presadzovať takýto prístup? Ďakujem. Dobre, takže Gabriela, zo pár inteligentných otázok. Ja neviem, 9 minút. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem kolegom. Spravím, čo je v mojich silách, ale otázky neboli vôbec ľahké. Dovolte povedať, že ja som Mexičanka, bola som v parlamentnej skupine medzi Európskym parlamentom a Mexikom, takže poznám, viem, ako to funguje. Bola som členkou Eurolatu, takže som naozaj už dlhú dobu spolupracujem s Európskym parlamentom. Pýtali ste sa, ako môžeme spolupracovať. Áno, máme veľmi dobrý mechanizmus parlamentnej diplomácie a tie mechanizmy dobre fungujú parlamentná skupina medzi Európskym parlamentom a Mexikom. Pokiaľ si pamätám, naposledy som sa tým zúžasnila pred troma rokmi, predtým ako som, sa, e, som kandidovala na predsedníctvo IPU. Fungovala veľmi dobre, bola to príležitosť nielen výmeny názorov, ale aj informácií, pretože áno, Eh, je tam veľmi dobrý systém, dobré postupy transparentnosti a eh, monitorovania, aby ste vedeli, ako vaše orgány negociujú my eh, nemáme až takú silnú pozíciu ako parlament, ale máte dobré mechanizmy interakcie s štátnou správou. Keď máte túto príležitosť pre dialog, je to výmena informácií, obav, je to o pluralite, ktorá nie je premietnutá v vládach. Vláda v podstate zastupuje väčšinu, ale parlamentná diplomácia tá zastupuje obyvateľstvo a tom je jeden z najzásadnejších rozdielov. Ja som presvedčená o tom, že obchodný styk je nástrojom, ale nie je to samoučelný cieľ. E, treba to pochopiť, možno za posledných 20-30 rokov mnoho vlád bolo presvedčených o tom, že obchodný styk je za nejakým zázračným nástrojom a je samoučelný. A to je asi z najväčších problémov, ktoré máme v Mexiku my naozaj veríme v voľný obchodný styk. Ja verím v obchodný styk, ale to nie je jediná odpoveď na všetky problémy. Hovorí sa, že v detailoch e, e, je e, zakopaný diabol. Áno, cez obchodný styk môžete mať rozvoj priemyslu, hospodársky rast, ale ak nemáte dobre priemyselné plány alebo regionálny rozvoj alebo jasnú stratégiu o tom, ako zabezpečiť, aby vaše regióny využívali tieto obchodné príležitosti dobre. Časť vašej krajiny, ako stred alebo sever Mexika, sa budú vyvíjať, ale južná časť nebude požívať žiadne výhody. Áno, napríklad, ja neviem, každú minútu máme obchodný styk miliard dolárov so Spojenými štátmi, ale dôsledky sa neprejavujú na juhu Mexika. Takže obchodný styk, áno, môže byť veľmi dobrým nástrom, ale závisí to od toho, ako to vynegociujete, ako to implementujete. Väčšia spolupráca, áno, poprosím vás, pán Lange, naozaj vás poprosím. Chceme s vami spolupracovať, ceníme si naše partnerstvo aj z VTO, hovorili sme o tom v Ženeve. Ja osobne som presvedčená o tom, že máme obrovský potenciál v tejto skupine a Musíme ho možno e, spraviť zaujímavejším, e, čo sa týka tém, ktoré riešime. Sú tu obchodné vojny, sú celá tarify, mnohé veci sa dejú a nie je to len o tom, čo sa deje vo VTO. Áno, tento mechanizmus má monitorovať, čo robí VTO, ale zároveň musíme pochopiť, ako funguje obchodný styk komplexne. Čiže to je taký môj sen pre túto skupinu, ale určite sú tu aj ďalšie oblasti spolupráce, ktoré by som rada spomenula, pretože e, to zaznelo aj vo viacerých otázkach. G20, ďakujem pekne, Pedro, veľmi pekne. Uh, opäť, ja si myslím, že by sme mali robiť niečo spolu, pomôcť Afrike uh, s dohodami o voľnom obchode. Nechcem, aby oni robili tie isté chyby ako my pred štvrtstoročím. Naše zhromaždenie zasadne zásadne v apríli. A naozaj budeme hovoriť o ekonomických otázkach. Rada by som pozvala nielen predsedu Langeho, ale aj poslancov, aby ste sa zúčastnili našej konferencie. Nebude to ďaleko, bude to v Ženeve. A ak máte iné nápady, rada si ich e, vypočujem a posilním našu spoluprácu. Ja som nehovorila o demokracii, pretože som o tom hovorila dnes ráno vo výbore pre zahraničné veci ale v podstate e, času nemám veľa, tak to len tak veľmi stručne spomeniem. Nemyslím si, že iba, ide iba o parlamentnú demokraciu, pretože nie všetky demokracie sú parlamentné. Máme prezidentské prezidentský typ demokracie. My potrebujeme pochopiť to, že parlamenty alebo legislatívna zložka je súčasťou demokracie. Ak nemáme inkluzívny, reprezentatívny, aktívny, silný parlament, nebudeme mať ani silnú demokraciu. A ja som presvedčená o tom, že Najväčšia chyba našej generácie spočíva v tom, že demokraciu, všetkým liberálnu demokraciu a ľudské práva sme považovali za samozrejmosť. A to je asi tá najväčšia chyba tohto storočia, pretože je množstvo autoritatívnych alebo populistických režimov, ktoré využívajú, zneužívajú to, že ľudia sú netak nadšení demokraciou a zdá sa, že efektívne vlády sú autoritatívne, uzavreté bez ľudských práv. A my musíme ukázať, že jednoducho nemôžeme sa rozhodovať, či chceme demokraciu alebo efektívnosť, jedno alebo druhé. Nebude to ľahké, pretože e, demokracie sú previazané na ľudské práva, na právny štát a snažíme sa to realizovať. Ja, podľa mňa, je potrebné, sú potrební politickí lídry a my máme strach z politických lídrov. Žijeme v uh, dobe, kedy možno uh, sa nám páčia silnejšie diskusie, silnejšie vyjadrenia ako pred 15 rokmi, ale ako poslanci my sa nemôžeme obávať žiadnej diskusie. Práve naopak, musíme nadšene diskutovať, musíme využiť to, že sme v parlamente, aby sme našli, čo máme spoločné a aby sme našli riešenia to je najlepšia časť parlamentarizmu. E, máme rozdielne názory, ale musíme tie názory, e, nielen používať hlavu, ale použiť aj srdce, byť nadšený, diskutovať a ukázať ľuďom, že v parlamente sa dajú robiť zmeny. A cestujem po svete a môžem vám povedať, že politickí lídry sú rôzni. To nie je iba o nejakej peknej legislatíve, ale mm, musíme ísť e, od legislatívy až po implementáciu. Mercosur, eh, dobre, je to zložité v mnohých spôsoboch. Eh, celý môj región je stále zložitejší. Prepačte, taký sme. Ale čo sa de, týka klimatických zmien, všetci stojíme pred výzvami eh, E, pozrite si, aké hodnotenie SDG pre jednotlivé regióny. Úprimne povedané, ja som bola prekvapená, pretože som pred dvoma týždňami mala vystúpiť a zistila som, že Európa e, nie je na tom až tak dobre, čo sa týka produkcie spotreby oceánu a už si nepamätám tú tretiu oblasť. Ale sú tu veľké, veľké výzvy podľa webovskej stránky a bol to naozaj zásadná vec. Takže podľa mňa e, musíme sa snažiť pochopiť, že naozaj je to súrna vec. Opäť sú ľudia, ktorí hovoria, že klimatické zmeny nie sú až také dôležité. No, pozrite sa, čo sa deje na planéte. To už nie je o vedeckých dôkazoch, to je o zdravom rozume. A ja ja som presvedčená, o tom, že potrebujeme novú generáciu dohôd a Pacifická aliancia bola jednou z nich. Nešlo iba obchodný styk, ale e, v podstate veľkou zložkou bola spolupráca a tá samozrejme obsahovala aj spoluprácu v oblasti klimatických zmien a mnohé ďalšie záväzky. A ja si myslím, že by sme sa mali uberať týmto smerom. Opäť obchodný styk nie je samoučelný, je to iba jeden z nástrojov. medziparlamentný dialog. Opäť to nie je samoučelné, ale je to silný nástroj. Vieme, že, ja neviem, pôjdeme do OSN a tam sa snažíme na za, e, aby za jeden stôl si sadli dve krajiny, ktoré spolu nikdy nehovoria, aj keby v podstate by chceli hovoriť, tak, tak nemôžu, pretože je to politické vyhlásenie národov. Ale ak sa stretnú pri jednom stole poslanci tých dvoch krajín pod zastrešením Národnej organizácie IBU alebo Európskeho parlamentu, to už je o inom, pretože tam je politický pluralizmus, e, rôzne náboženstva, rôzne skupiny, pohlavia a tak ďalej. Čiže ten dialog je iný. Mám skúsenosť e, z mnohých stretnutí s parlamentmi a s poslancami, s ktorými aj na moja krajina nemá žiadne stretnutia, žiadne dohody. A ja si naozaj myslím, že najdôležitejšie skúsenosti tejto parlamentnej diplomácie E, sa týkajú pre všetkým poznatkov. Ak sa pokúsime lepšie sa navzájom porozumieť, myslím si, že aj politika sa môže zlepšiť. Samozrejme, podceňujeme empatiu. Musíme si uvedomiť, že poznatky, na nich musí staviať politika. A opäť, pluralita je niečo, čoho sa nemusíme obávať. Vďaka pluralite parlamenty sú tým, čím sú, som miestom demokracie. Samozrejme, parlamentný dialog pomáha pri znižovaní napätia. Som o tom presvedčená, sú to aj moje skúsenosti z IBU. Niekedy nie je ľahké zvládať vášne, ale opäť e, v, cez pluralizmus sa vždy dá nájsť riešenie. Máme veľa cieľov udržateľného rozvoja, e, keď som začala pracovať v IBU, naozaj presadzujeme informácie, šírime osvetu z UNDP, robíme nástroje samohodnotenia, aby sme pomohli národným parlamentom nájsť svoj vlastný spôsob, ako implementovať SDG. Musíme v tejto veci robiť oveľa viac. Iba 10 parlamentov sa naozaj zapája do práce na SDG. Je neuveriteľné, že väčšina parlamentov je presvedčená o tom, že to je úloha pre vlády ale keď hovoríme o inklúzii, tak e, musíme sa pozrieť na každú, každý zákon, pretože mnohé zákony sú diskriminujúce, diskriminujú pre všetkým ženy. Musíme sa pozrieť, ako vyzerá rozpočet, keď chceme uh, E, zabezpečiť rozvoj, tak e, rozpočet je tým najdôležitejším nástrojom verejnej politiky. Čiže máme veľa informácií o SDG a chcete viac, dajte mi vaše e-maily a môžem to poslať pánovi Langemu, pretože máme množstvo informácií o SDG. Pedro, ďakujem pekne a Naozaj táto konferencia o 20 bola dobrou iniciatívou a dúfam, ako sa hovorí inšala, že Saudská Arábia dokáže zorganizovať toto stretnutie budúci rok, pretože budú šéfovať G20. A táto skupina sa uberá presne tým smerom, ktorý spája IPU a Európsky parlament. To znamená, zvyšuje transparentnosť a zvyšuje parlamentný rozmer globálnych procesov. Takže dúfam, že naozaj budeme pokračovať v tejto iniciatíve. Ak máte viac nápadov, ako posilniť túto spoluprácu medzi Európskym parlamentom a IPU alebo 20 sú vítané. A to je všetko. A nebolo to zase až také hrozné. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, Gabriela. Medzinárodná politika nie je len vecou vlád, je to povinnosť demokratických parlamentárov a teda tu si plníme našu zodpovednosť, máme dobrú spoluprácu s IPU. Ďakujem veľmi pekne a prosím, zachovajte si svoju zanietenosť a, a energiu a posunujte parlamentnú prácu po celom svete. Good. We switch now to point 15. It's uh, the report of the ad hoc delegation. Teraz máme na programe správu ad hoc uh, delegácie na verejné fórum VTO 44. zasadnutie riadceho výboru parlamentnej konferencie VTO v Ženeve 7. až 8. oktobra. Mali sme tam delegáciu, nový podpredseda riadceho výboru z Namíbie, tam bol, stredli sme sa tiež s novým eh, veľvyslancom, parlamentnej konferencie Jaromo Maršádo. Bol to jeho prvý deň v úrade v Ženeve, takže je celkom nový. Bola to príjemná zmena. A mm, mali sme tiež krátky briefing predsedničky eh, Všeobecnej rady VTO a hovorili sme o prípravách e, z nasledujúcej ministerskej konferencie VTO, ktorá bude budúci rok v Kazachstane. A hlavnou témou e, bola tiež e, téma reformy EP a orgánu. Takže o tom budeme hovoriť. Chcem sa zvlášť poďakovať Ehm, pani eh, Marie Pierre Vedren, eh, ktorá nás zastupovala. Z viacerých zdrojov som počul, že si viedla veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste eh, sa zúčastnili na tom fóre, verejnom fóre. Takže Toľko krátka správa. Sven, môj spolupredseda eh, riadecej skupiny, chcel by si niečo dodať? Áno, možno tie tri hlavné témy, o ktorých sme diskutovali, teda rybolov, eh, dotácie a potom aj mechanizmus presidlovania 11. Eh, decembra to vlastne bude tému, ale to je asi všetko, čo by som chcel dodať. Výborne. Prajú si delegácie ešte povedať nejaké poznámky? Ďakujem, pán predseda. Chcem sa všetkým členom e, e, poďakovať za to, že reprezentovali náš výbor na tomto podujatí. A e, tu sa ukázala, aká dôležitá je úloha členov parlamentu v digitálnej dobe a spolupráca spolupráca členov parlamentu, členov parlamentu s voličmi, lebo sme boli zvolení vo všeobecnom hlasovaní, tak e, tie digitálne otázky sú veľmi vážne otázky a tým sa budem venovať aj v budúcnosti. A o tom som hovorila počas konferencie. E, už nikto sa ďalej nehlási o slovo, takže pokračujeme ďalej. Najbližší riadiaci výbor bude v Bruseli v marci alebo februári. A potom bude parlamentná konferencia alebo teda konferencia členov parlamentu pred ministerskou schôdzkou 6. júna v Kazachstane. Takže prosím, pripravte sa na to. Bod 16. Vyhodnotenie dopadu vplyvov vplyvu rozšírenia colných preferencií EÚ v prípade Maroka a na výrobky zo západnej Sahary. Mali sme veľmi obsiahlú diskusiu o tom, ako kontrolovať produkty, ktoré prichádzajú zo západnej Sahary na základe dohody s Európskou úniou a poskytnúť e, záruky, že výhody z tej z tejto dohody budú slúžiť aj obyvateľom západnej Sahary. Bez toho, aby sme sa nejakým spôsobom dotkli územnej celistvosti e, krajín západnej Sahary. Takže tu sme e, vytvorili nejaké podmienky, aby sme vytvorili mechanizmus, ktorý umožní colným orgánom prístup k spolahlivým informáciám o produktoch e, s pôvodom z západnej Sáry, ktoré sa dovážajú do Európskej únie. A uznesenie doplnil, že takýto mechanizmus e, sprístupní podrobné disagregované štatické dáta, ktoré budú poskytované na čas e, v prípade takýchto vývozov. Takže to bola dohoda s Európskou komisiou a my sme vlastne poskytli koncept tejto dohody, ale nie som si istý, nebol som si istý, že sa nám e, podarilo naozaj vytvoriť takýto systém a aby som bol úprimný, v e, predchádzajúcich diskusiách e, s komisiou sa moje pochybnosti prehlbili. A dnes verím, že komisia nám dnes môže predstaviť spolahlivý mechanizmus, pre, e, ktorý splní túto požiadavku. Odzávam slovo pánovi Fernandovi Pero de Piknik, ktorý je vedúcim jednotky Digitaxu. Má slovo 5 minút. Thank you, Mr. Chairman, and uh, good afternoon. Ďakujem, pán predseda. Príjemné popoludnie. Nakrátko sa vyjadríme, v akej fáze sa nachádza eh, implementácia a potom sa sústredím na vašu konkrétnu otázku. Ako viete, dohoda vstúpila do platnosti 19. júla a táto dohoda sa e, v súčasnosti implementuje normálne. V tom zmysle teda nemáme správy od colných orgánov alebo hospodárskych operátorov o tom, že by boli nejaké obťaže s implementáciou. A sme v pravidelnom kontakte s európskymi colnými orgánmi. Pokiaľ ide o hodnotenie dopadov a monitorovanie dohody, ako sa o tom hovorí v liste e, e, komisár Moskoviči 6. septembra. Tento monitoring e, sa skladá z dvoch prvkov. Na jednej strane to je výmena informácie, informácií a teda monitorovanie vývozu. Pokiaľ ide o výmenu informácií, to sa deje na základe dohody a cieľom je posúdiť dopad dohody na udržateľný rozvoj, teda výhody pre populáciu západnej e, e, Sahary a využívanie prírodných zdrojov. Komisia tam predlžila návrh na rozhodnutie 20. septembra a o tom sa diskutuje e, spolu s marockými orgánmi. No a sme spokojní, marocké orgány poskytnú všetky informácie, ktoré nám umožnia, aby sme posadili dopadá, tiež aktualizovať správu o výhodách. A na základe toho komisia predlží správu tak, ako sa o tom hovorí v uznesení, teda každý rok do parlamentu. Prvá výmena informácií sa uskutoční v prvej polovici každého roka. Okrem toho, komisia bude schopná na mieste posúdiť dopad dohody a aktivity, ktoré e, konajú vývozcovia. A tiež budeme mať e, konzultácie s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a zástupcami obyvateľstva. Prezentovali sme marockým orgánom e, systém monitorovania dovozov Išlo vlastne o poskytovanie štatických informácií. To bolo obsahom listov zo 6. decembra. Maroko teraz vytvorilo systém, tak ako sme sa dohodli, a poskytlo prístup komisii. Takže my sme vlastne tento prístup poskytli potom e, e, celým orgánom členských štátov. Hlavné prvky systému sú následovné. Pokryť a všetky importy zo západnej Sahary na základe e, pôvodu, tak ako sa o tom hovorí v dohode. Tento systém pokrie všetky marocké regióny, administratívne regióny a budeme schopní identifikovať e, vývozy, respektíve ktoré majú pôvod v západnej Sáre a všetky e, exporty tam budú zahrnuté. Ehm, pôjde o kvalitu, kvantitu a hodnotu produktov. A bude to rozdelené podľa členských e, štátov dovozu. A aktuálne sa to bude, aktualizovať to bude každý mesiac. Tieto dáta e, sa teraz naťahujú do systému od e, za júl, augusta, september. Naše posúdenie je, že tento systém korešponduje s tým, na čom e, sme sa dohodli v decembri medzi komisiou a Marokom. A ako e, o tom hovorí pán Moskvy, či tento mechanizmus splní kritéria, ako boli stanovené v uznesení parlamentu, ktoré žiada o poskytnutie spolahlivých informácií, ktoré sú podrobné, disagregované a poskytované na čas. Takže tie informácie sú naozaj podrobné podľa produktov a poskytujú sa pravidelne. Okrem toho, je to v súlade s legislatívou EÚ a umožňuje spoluprácu administratívnych mechanizmov medzi EÚ a Marokom overiť pôvod produktov v každom čase, pokiaľ ide o západnú Saharu. Takže tu sa vlastne využívajú všetky nevyhnuté nástroje, ktoré e, majú e, k dispozícii colné orgány e, členských štátov EÚ. A teraz má slovo pani Katrin von Brent. Ďakujem, ďakujem komisii za poskytnutie týchto informácií. Mne sa to zdá stále dosť vágne. Pre našu skupinu v predchádzajúcom volebnom období bolo veľmi dôležité, aby sme mali dobrý pohľad e, na, na vystopovateľnosť, vysledovateľnosť týchto produktov. Komisia povedala, že metodológia vystupovateľnosti e, existuje a poskytuje dostatok informácií a dáta, ktoré sú k dispozícii, sú postačujúce e, na to, aby sme urobili to, čo chceme urobiť v tejto téme. Vie komisia, a aký je názor e, populácie na tento nový mechanizmus. Majú pocit e, ľudia, že to je prínosom pre ich komunity? A čo si myslí komisia o tom, nakoľko sú tie informácie korektné, správne? A ako sa na to pozerá komisia? A ako môžeme vedieť, že za všetkými týmito štatistikami je zabezpečená tá slúbená pridaná hodnota pre západnú Saharu. Lebo eh, o tom sme hovorili pri tej dohodi, že tam eh, vlastne je prísľub, že nižšie tla budú prínosom pre lokálne obyvateľstvo. Máme o tom nejaké číselné údaje a vieme, či asociačná dohoda eh, napomáha udržateľnému rozvoju v regióne. A teraz, keď sa pozeráme do budúcnosti, teda možnosť otvoriť rokovania E, ktoré by, ktoré by vlastne boli e, dôsledné. Tak e, čo sme sa poučili na základe toho, čo vieme, pokiaľ ide o možné budúce rokovania? Ďakujem. Ďakujem. Za EPP tieňový spravodajca je pán Andrej Kovačev. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Začiatkom tohto roka sme hovorili o preferenciách o, a hovorili sme o produktoch, e, ktoré majú pôvod v západnej Sahare a má to byť na užitok mm, tohto obyvateľstva. EPP vlastne hovoril o tom, že je potrebné e, vytvoriť tie tarifné preferencie. Kľúčovou požiadavkou Európskeho parlamentu bolo, teda keď ten súhlas sme podmenili tým, aby sa zabezpečilo, že mechanizmus e, bude spustený E, celné orgány členských, orgán, e, štátov budú mať prístup e, k informáciám. A kráľovstvo, Marocké kráľovstvo a Európska komisia dospeli k dohode. A teda ide tu o prístup vlastne k internému systému marockých orgánov o produktoch, ktoré sa exportujú do EÚ. Sme radi, že marocká strana dodržala svoj prísľub a vytvorila informačnú platformu, ktorá poskytuje aktuálne informácie o exportoch do Európskej únie, vrátane potrebných e, podrobností, teda podľa objemov, cieľ, podľa krajín, podľa krajín určenia a tiež podľa regionov. E, chcem sa komisie spýtať nasledovné aký je stav, pokiaľ ide o mechanizmus výmeny informácií e, s cieľom e, e, vyhodnotiť dopady dohody a kedy očakávate prvé hodnotenie založené na mechanizme, ku ktorému má komisia prístup od júla tohto roku. Ďakujem veľmi pekne za skupinu Obnovme Európu. Ako sa vyslovuje vaše meno? Ospravedlňujem sa vám, predseda Dešerle. Dešerle. Ďakujem, pán predseda. Budem eh, hovoriť stručne. Ďakujem za eh, túto dôležitú výmenu názorov. Tá je dôležitá pre parlament. A Chcem hovoriť o tom, čo moji kolegovia spravodajcovia hovorili eh, skôr. V minulom volebnom období parlament naozaj eh, veľmi trval na týchto informáciách a, a, a na potrebe hodnotenia výmeny medzi EÚ a Marokom. A neboli sme veľmi spokojní. No a v mene skupiny eh, Obnome Európu chcem vyjadriť podporu pre súčasný postup a e, vyzvať, aby takýto mechanizmus informáci- výmeny informácií mm, bol vytvorený a teda aj jeho rozšírenie na rôzne tie oblasti, o ktorých sme teraz hovorili. Je dôležité, aby sme posilnili vzťahy medzi EU a Marokom. Maroko je veľmi e, dôležitý e, partner <clears throat> a historický partner. Podľa nás e, status západnej Sahary sa musí riešiť politicky. <clears throat> Je to vlastne pod ohľadom OSN. A myslím, že nemá veľký zmysel e, príliš hovoriť o statuse západnej Sahary, ale <clears throat> všetky kroky, ktoré podnikáme, musia byť na prospech e, zúčastnených strán. Ďakujem pekne, pani Britmo. Ďakujem pekne, pán predseda. Len niekoľko otázok. Najskôr ďakujem za to, že ste to dali do programu Naozaj to veľmi zaujíma zelených. Aj kolegyňa Hautala na tom veľa pracovala na tejto téme. Takže niekoľko otázok a predovšetkým tých, ktoré sa týkajú povinností v zmysle európskeho práva. To znamená jasne zmieňovať pôvod výrobkov. Sme si istí, že sa tam skutočne označuje pôvod, teda západná Sahara. A komisia eh, vidí existujúcu prax Druhá otázka sa týka geografického vymedzenia južnej provincie. Takže to sú tie provincie, ktoré sú súčasťou marockého územia, pretože západná Sahara, časť teda západnej Sahary je mimo kontroly Maroka. Ako sa môžeme uistiť, že tie štatistiky sú skutočne spolahlivé? Máte nejaký mechanizmus korekcie týchto údajov? Výrobky zo západnej Sahary ktoré pochádzajú z územia, ktoré nie je pod kontrolou Maroka, tie nemôžu byť eh, predmetom preferenčných tarifov. A ja sa pýtam, ako vyriešite to eh, nerovnaké rôzne zaobchádzanie s týmito výrobkami. Ako podnik z Európy bude môcť dovážať výrobky z tohto územia? A nakoniec, aké sú tie príslušné orgány, orgány ktoré budú vydávať certifikáty nevyhnutné pre dovážanie takýchto produktov, výrobkov do Európy? Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za GUE náš bývalý spravdajca eh, pre Maroko. Eh, Murel, pán Murel. No, ďakujem pekne. Je to citlivá otázka. Budem hovoriť sám eh, za seba, aj napriek tomu, že s Helmutom spolupracujeme ja ako Európan samozrejme si veľmi cením partnerstvo, ktoré máme e, s Marockým kráľovstvom. E, to je veľmi dôležité, ako povedal predstaviteľ Renew. Cieľom tejto debaty nie je diskutovať o štatúte západnej Sahary, aj keď si myslím, že všetci súhlasia, že všetci podporujeme úsilie generálneho tajomníka OSN e, s cieľom politicky vyriešiť túto situáciu už raz a navždy. A veľa sme pracovali aj v predchádzajúcom funkčnom období spolu s radou a komisiou, aby sme našli riešenie, pretože Európsky súdny dvor stanovil podmienky a rovnako ako kolegovia. Poprvé ide o to, aby to bolo blahodárne a prospešné pre miestnych obyvateľov. To je prvá podmienka. Zatiaľ sa mi to tak nejaví, je to celkom vágne, tento mechanizmus. A po druhé, je to konkrétna realizácia mechanizmu výmeny informácií s Marockou colnou správou. Možno komisia by mohla precizovať, ako to konkrétne prebieha. Takisto by som po tretie chcel vedieť, ako je to s rozhodnutím výboru pre pridruženie EU Maroko, ako vyhodnocujú oni dopad eh, dohody. A Katlin eh, zmienila bod metodiky, teda vystopovateľnosti pôvodu výrobkov. Chcel by som to pochopiť. Nie som si istý, e, začína nové funkčné obdobie, takže by sme mali nejakým spôsobom mať dobrý základ, aby sme to pochopili. Komisia by to mohla vysvetliť. Ďakujem pekne. A skôr, ako dám slovo ostatným poslancom, ešte poprosím predsedu zodpovednej delegácie, e, pána Kocolína, dve minúty. Budem veľmi stručný. Domnievam sa, že nikomu z nás neuniká hodnota, aj strategická hodnota tých vecí, ktoré spomenuli aj kolegovia, a teda konkrétne obchodnej dohody s Marokom, aby to bol stabilný región, ktorý sa nachádza každopádne v veľmi náročnej situácii v rámci Magrebu, aby sme mali dobrý vzťah aj z pohľadu e, parlamentov, teda v nadchádzajúcich e, týždňoch pôjdeme postupne smerom k posilneniu aj parlamentného dialógu. To je veľmi dôležité e, z môjho pohľadu v takto náročnom, e, ťažkom regióne. čo hovoríme tu o veľmi významnej dohode pre občanov tak Maroka ako Európy. Dohody, ktorá je dôležitá z pohľadu komerčného a takisto vzťahu, ktorý máme s Marockým parlamentom. Takže musíme naozaj potvrdiť túto vôľu predovšetkým a potom istotne, tak ako robíme, lepšie diskutovať lepšie o tej dohode a ozrejmiť si, aké implementácie budeme musieť realizovať postupne, ako bude postupovať teda aj tá dohoda a takisto korigovať tie údaje a potom, čo budeme mať viac vedomostí o tých, eh, o tých informáciách, už prvé kroky boli spravené, komisia to spomenula, a takisto mať tam objektívnejšie kritériá na posúdenie toho dopadu, ktorý má takáto dohoda vo všeobecnosti na marockú populáciu. Potom samozrejme e, aj e, populácie Sahary, ako to všeobecne ovplyvňuje ich. Ale nie je možné zatiaľ e, takto presahovať niektoré mantinely tej diskusie. Je nevyhnutné mať podrobnejšie informácie ohľadom toho, teda toho všeobecného dopadu na populáciu, ako takáto komorčná dohoda bude vplývať na obyvateľstvo E, v tejto veci ma zaujíma nad rámec teda takých podrobnejších údajov zo strany komisie, to, čo nám dali doposiaľ. Chcem takisto vedieť, aké by mohli byť na základe skúseností, ktoré máme, budúce, budúce cesty vývoja. Aké e, smery implementácie, aké nové dohody by sme mohli realizovať, aké novinky by sme mohli mm, zaviesť, zakomponovať do tohto postupu. To je troška to úsilie, ktoré by sme mali e, realizovať pričom samozrejme vieme, že Európsky parlament tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. Už sme v predchádzajúcom funkčnom období plnili veľmi e, dôležitú rolu v rámci celej tejto záležitosti, pokiaľ ide teda o všetky tie dohody, ktoré máme v priestore Severnej Afriky a teda teraz konkrétne aj v prípade Maroka. Chcem vyzvať teda komisiu osobitne k tomu, aby nám povedali, aké nové opatrenia treba realizovať tak, aby sme zabezpečili implementáciu tejto obchodnej dohody a posúdiť tú samotnú podstatu. Teda čo máme robiť e, na úrovni inštitúcií. Číne treba napríklad mať spoločné stretnutie schôzu aj z, z ITER, ITRE a teda v otázkach Maroka a teda Magrebu. Ďakujem pekne a potom si vypočujem tie postrehy. Ak bude treba, tak vystúpim. Ďakujem pekne. E, pán Rodríguez Piniero, prvý. Pani. Bien, yo en primer lugar que, que quería poner en Ďakujem pekne. Najskôr by som chcela poukázať na význam dohody s Marokom a záväzky, ktoré boli splnené oboj strane, tak zo strany Európskej komisie, ako aj zo strany marockých úradov, s cieľom splniť to, čo bolo v uznesení parlamentu. Spomínam si, že počas predchádzajúceho volebného obdobia bolo veľmi komplikované dosiahnuť mechanizmus, ktorý by umožnil hodnotenie dohody tak, aby územie západnej Sahary mohlo využiť e, colný, colné výhody a tak, aby miestne obyvateľstvo mohlo mať z toho nejaký prínos. V tomto zmysle by som rada zdôraznila, že tie problémy, o ktorých sa hovorilo, pokiaľ ide o informácie, tak to bolo už prekonané a chcela by som vedieť, ako sa to vyriešilo. To, čo sa na začiatku javilo byť tak komplikované, nakoniec sa ukázalo, že vlastne sa tý, k tým informáciám mohlo, mohli sa teda získať. Takisto by som chcela zdôrazniť a vyzvihnúť skutočnosť, že podľa rozhodnutia rady je, má prebiehať teda ročné informovanie, že marocké úrady budú poskytovať takéto informácie a oni poskytujú ich mesačne, na mesačnej báze. To je veľmi dobrý krok. Mala by som konkrétnu otázku na komisiu. V návrhu rozhodnutia rady sa hovorí o hodnotení možného dopadu dohody na konkrétne obchodné toky z minulosti a predvídanie alebo prognoza ďalšieho obchodu, pokiaľ ide o fosfáty, rybolov, hodnotenie je, tých dopadov je v súlade s údajmi, ktoré majú 3 mesiace, ale už sú tam informácie od e, júla do septembra je to v súlade e, s tým hodnotením dopadu a kde boli aj teda tie prognózy, ktoré s tým súvisia? Pretože to je ten hlavný dôvod e, môcť e, naďalej sledovať tieto hodnotenia. Ja trvám na tom, že je to veľmi pozitívne, že sa uskutočnil takýto informačný systém. Pýtam sa, či to je postačujúce a či nám výsledok umožňuje zaručiť, že dohoda bude prínosná pre tých, ktorí žijú na území západnej Sahary. Ďakujem. Tiziana Begin. E, ďakujem, pán predseda. Ako kolegyňa Iman, e, aj ja chcem vyjadriť spokojnosť všeobecnú, hlavne z toho pretože stretnutie s Marokom e, sa skutočne zareagovalo veľmi rýchle, pokiaľ ide o naše obavy ohľadom geografickej vysledovateľnosti a potom aj e, následného vývozu do Európy. Teda tento e, mechanizmus, ktorý má zabezpečiť zistovanie alebo výmenu informácia, takisto aj geografický pôvod, teda ktorý umožní identifikovať ten pôvod a takisto aj ten pomer v západnej Sahary na vývoze z celého tohto marockého priestoru Eh, či je ten mechanizmus efektívny alebo nie, samozrejme to môžu byť len názory na túto vec, eh, ktoré sú vyjadrované jednotlivými stranami. Ja chcem, aby teda komisia v eh, patričnom čase mohla potom vyjadriť tieto, tieto súdy, tak povedz, alebo posúdiť tú situáciu a, a aktualizovať teda údaje aj pre nás. Aj v tomto prípade si želám, aby sme neinstrumentalizovali politicky ten, ten rozsudok súdneho dvora vo vzťahu k tomuto mechanizmu, pretože e, hoci všetci si želajú rovnaké riešenie pre túto časť e, Sahary, tak je nevyhnutné si uvedomiť, že treba to od toho oddeliť, oddeliť e, tú obchodnú politiku, tak aby sme to nedali všetko do jedného. Ďakujem pekne. Pán Kanas. Gracias, presidente. Estamos, estamos hoy aquí para evaluar el impacto de la ampliación de las preferencias. Ďakujem pekne, hovorí pán Kaňaz, ďakujem pán predseda. Sme to, aby sme riešili otázku západnej Sahary a colných preferencií, aby sme vedeli, aký vplyv to malo na miestnych producentov, pretože tu v tomto výbore by sme mali takisto vedieť, aký vplyv e, to bude mať. A tu sa obávam na európskych producentov. Bol som v Almerii, to je jeden z najväčších eh, producentov výrobcov zeleniny, predovšetkým rajčín. A pýtal som sa, aký priamy dopad to malo a oni mi nehovoria to isté, čo tu počujem od komisie. Je potrebné ísť eh, priamo za tými polnospodármi. Oni nehovoria to isté, hovoria niečo iné. Napríklad hovoria, že sa pašujú marocké rajčiny a že to zavaluje trh, že tam je nedostatok kontroly v prístavoch ak nie sme schopní napríklad tisíc tón, ktoré sú vydávané za európske rajčiny, ale v skutočnosti sú to marocké rajčiny, pokiaľ nie sme schopní vysledovať marocké rajčiny, budeme schopní vysledovať, že tá rajčina skutočne bola vypestovaná v západnej Sahare. Viem, že tu nehovoríme o politickom, politickom štatúte alebo kontrole. Samozrejme, je to neautonómne územie, je to okupované územie Marokom ale musíme mať eh, na mysli výrobcov. A výrobcovia tvrdia, že trh je zavalený zeleninou, konkrétne teda rajčinami, a že je to nekalá konkurencia. A že rodiny prichádzajú o svoje podniky. A že tá kontrola dobre nefunguje. A to je fakt. A nestačí len čítať marocké štatistiky, je nevyhnutné stretnúť sa s miestnymi poľnohospodármi. A pripomínam, že to je európske odvetvie. Pokiaľ táto výmena, toto zvýšenie preferencií sleduje za cieľ zlepšenie situácie miestnej populácie, to je chválihodné. Čo je však troška, troška zvláštne, je, že správy o prínose sú poskytované marockými orgánmi. Úradmi samozrejme nebudú hovoriť opak, pretože je to v ich najväčšom záujme. Aby sa toto územie stálo súčasťou ich jurisdikcie. A ja sa pýtam, pokiaľ nemôžeme zaručiť vysledovateľnosť marockých rajčín, budeme schopní vysledovať pôvod rajčín zo západnej Sahary? Nebolo by lepšie, aby Európska únia priamo na mieste, priamo v teréne spolu s inšpektormi overili, že sa splnia ciele tejto humanitárnej pomoci, pokiaľ ide o rozšírenie preferencií, alebo budeme čakať na to, že marocká vláda bude validovať tieto údaje. Myslím si, že často sme konštatovali, že obchod nie je cieľom. Počuli sme, že je to nástroj, tak pokiaľ to je nástroj, tak ten nástroj by mal zaručiť tak ciele, ale mal by zároveň zaručiť aj e, rovnakú hospodárskú súťaž, vysledovateľnosť e, výrobkov, fitosanitárne podmienky, jednoducho zaručiť, že naši výrobcovia budú mať rovnaké podmienky v hospodárskej súťaži a že Marocké kráľovstvo nezneužuje humanitárneho štatútu na to, aby kontrolovali určité územie a aby teraz neužívali potom tú situáciu miestnych producentov. thank you very much. Um, I find it um, problematic, if not ja si myslím, že to je problematické, ak nie hypokritické, že by sme mali hovoriť iba o obchodnej politike a nechať zahraničnú politiku na iných, pretože samozrejme obchodná politika musí mať svoj právny základ a vieme, že EU súdny dvor rozhodol, že Maroko nemá suverenitu nad západnou Saharou. Takže otázka na komisiu, aký je potom právny základ, podľa ktorého EÚ, dovozcovia a colníci členských štátov môžu uznať marocké veterinárne osvedčenia, osvedčenia o zhode, ktoré prichádzajú spolu s produkciou zo západnej Sahary. A potom je zaujímavé vedieť, ako EÚ delegácia v Rabate rieši túto dohodu a jej implementáciu s relevantnými tzv. marockými orgánmi e, v regióne západnej Sahary, pretože podľa mňa, ak to celkom reálne porovnáme, diplomati v Rusku a Izraeli nemôžu vykonávať svoje aktivity na Kryme. Takže vysvetlite mi, prosím, právny základ vašej činnosti ohľadom implementácie dohody. A dovolte spomenúť aj to, že mám pochybnosti, naša skupina má pochybnosti o súhlase. My sme hlasovali proti a tie pochybnosti sa zreálňujú, pretože aj tento týždeň sme počuli správy o sírskom stíhaní obhajcu ľudských práv západnej Sahary, ktorý kritizoval marocké orgány. Takže nemali by sme byť príliš naivní a pohovoriť si, že zdá sa, že teraz už máme mechanizmus. Nakoniec sme ani nepočuli o tom, ako, ako to funguje a aký dopad má tento mechanizmus. Takže otázky na komisiu si vyžadujú konkrétne odpovede. A posledným rečníkom je pán Šuster. Musím povedať, že ma troška udivuje, že stále dostávam informácie len o tom, že nejaký mechanizmus má byť e, zavedený, inštalovaný na začiatku roka, keď to bolo veľmi sporné. To znelo tak, ako keby v marci, apríli tento mechanizmus, mechanizmus mal byť schválený a potom by sme už dnešnému dňu mali mať prvú správu. Naozaj to bola veľmi Ošemetná otázka, preto naliehavá otázka z mojej strany, kedy dostaneme konečne spolahlivé číselné údaje ohľadom toho, aký pôvod majú produkty, ktoré sme dovážali z Maroka, aký majú regionálny pôvod, aký objem je to celkovo, z pohľadu celkového teda obchodovaného množstva a aký prospech má z toho obyvateľstvo západnej Sahary. To bol prísľub, bolo to pomerne sporné tu na úrovni parlamentu, pretože tam bol jednoznačný rozsudok eh, súdneho dvora, ktorý sa k tomu viazal a preto to bolo troška ináč eh, vylíčené a preto som troška aj nahnevaný. V tejto súvislosti eh, naozaj dúfam, že sú tu ešte zastúpení aj predstaviteľa komisie. A pokiaľ ide o ten proces riešenia konfliktov, ktorý je sprostredkovaný OSN, ktorý sa to snaží riešiť, ale pán Koler v tejto súvislosti v maj odstúpil, čo robí eh, EU preto, aby čo najrychlejšie bol menovaný eh, špeciálny vyslanec OSN, tak aby eh, tento proces riešenia konfliktov napredoval, aby ho posunul dopredu, pretože to je tá najcitlivejšia téma, ktorou sa musíme zaoberať. Možno je tu niekto z komisie prítomný, ktorý bude v stave to zodpovedať, lebo ináč by som rád poprosil, aby to komisia eventuálne dala písomne. Ak to bude možné, ďakujem. Áno. Mr. Pirode. Pán Pirov. Thank you, uh, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa odpovedať na každú z otázok, ale predtým si myslím, že je dôležité rozlišovať medzi dvoma pojmami vysledovateľnosť a dopadová štúdia. Súvisí to navzájom, ale sú to rozdielne veci pod pojmom vystopovateľnosti, tak ako sa diskutovalo v parlamente, išlo o to, aby sme zabezpečili to, že produkty, ktoré vstupujú do EÚ, plne rešpektujú EÚ legislatívu a aby sme mali potrebné štatistiky o Mm, dovozoch a v prípade pochybnosti, aby sme mohli opätovne preveriť pôvod. Toto sa dosahuje cez systém poskytovania informácií zo strany Maroka v kombinácii s colnou spoluprácou, ktorá e, existuje v rámci dohody. Ale táto koncepcia je iná, aj keď sa to navzájom doplňa, ale je to niečo iné ako hodnotenie dopadov. Pre hodnotenie dopadov hlavným nástrojom e, sú štatistické údaje ako jeden z nástrojov, ale mechanizmus výmeny informácií e, e, v rámci dohody. To sa konkrétne v tej dohode hovorí. A E, v rámci tohto mechanizmu Maroko bude poskytovať všetky potrebné informácie o hospodárskych, socioekonomických údajoch, o produkcii, o e, prírodných zdrojoch, všetko, čo je potrebné, na to sme hodnotili dopady. Samozrejme, na hodnotenie dopadov potrebujeme aj štatistiky z obchodného styku. A teraz k vašim konkrétnym otázkam. Data, ktoré poskytlo Maroko sú dostatočné. Doteraz e, máme za sebou 2,5 mesiaca, sú podrobné, zodpovedajú tomu, s čím Maroko súhlasilo a e, tomu, čo požadoval parlament vo svojom uznesení. My sme nerobili žiadne overovanie týchto údajov ako také, ale informácie, ktoré doteraz máme, Ehm, zdá sa, že potvrdzujú to, že je to v súlade s hodnotením, ktoré sme spravili o prínosoch eh, odhadovaných vývozov z eh, Sahary je ešte trošku priskoro, aby sme poskytli hodnotenie. Sú to len nedávne údaje, dohoda nadobudla účinnosť len pred troma mesiacmi a preto je ťažké vyhodnotiť teraz názor miestneho obyvateľstva a vyhodnotiť dopad. Normálne na hodnotenie dopadu potrebujete dlhšiu lehotu. A v tomto ohľade e, komisia bude môcť poskytnúť spolahlivé a opodstatnené informácie až po tom, čo si vymení informácie po prvom roku uplatňovania dohody, čo, je rok 2019 a tento proces výmeny informácií e, bude v podstate prebiehať od začiatku roku 2020 a bude to asi trvať niekoľko mesiacov. Čiže až potom budeme môcť poskytnúť parlamentu zmysluplné informácie. Avšak my vám radi poskytneme informácie, ak si ich vyžiadate, extrahované z marockej databázy tak aby ste už teraz mali k dispozícii nejaké informácie. Čo sa týka otázok o uvedení pôvodu produktu, v podstate v dohode sa nehovorí o označovaní produktov. V dohode sa rieši potreba dodržiavania pravidel pôvodu, tak aby tovar dovážaný zo západnej Sahary zodpovedal požiadavkám e, potrebným na splnenie, ak má obchodný stih využívať tie preferenčné tarify. E, samozrejme, tu je legislatíva o ochrane spotrebiteľa. A to nie sú colné záležitosti, ale záležitosti ktoré súvisia s implementáciou vnútorného trhu. Takisto tu zazneli otázky o rozdieloch medzi marockými provinciami a územami západnej Sahary. K tomuto podrobnejšie informácie nemôžem poskytnúť. Viem len toľko, že všetky informácie, ktoré poskytuje Maroko na základe príslupu, zodpovedajú presne produktom vyvážaným zo západnej Sahary. Uvediem len príklad. Je tam jedna provincia, Germin, ktorá sa v podstate nachádza v Maroku, ale má malú časť na západnej Sahare. Ale tam nie je žiadny export z tejto časti do západnej Sahary, pretože to je uprostred púšte. To bol len ako príklad. Mm, questions about uh, the uh, potom tu boli otázky ohľadom území, ktoré sú mimo kontroly marockých orgánov. Žiaľ, nie sú žiadne úrady, ktoré by tam boli a ktoré by mohli overiť pôvod akejkoľvek produkcie. Mimochodom, tam nie je žiadna produkcia ničoho na týchto územiach. Ničoho, čo by mohlo byť vyvážané do Európskej únie. Takže myslím si, že ten problém neexistuje. Čo sa týka obáv pána Kanesa o tom, že chýba kontrola, nemáme informácie e, na komisii o žiadnom dovoze, ktorý by mohol byť podvodným dovozom z Maroka, alebo ktorý by nerešpektoval sanitárne či fitosanitárne požiadavky, alebo nerešpektoval e, colnú legislatívu, ale samozrejme radi preskúmame akékoľvek informácie či dôkazy to budú robiť kolegovia, ktorí majú v kompetencii trhy, to znamená DG Agri a DG Taxud. A čo sa týka priamo dopadu v teréne, áno, my nebudeme robiť na cudzom území kontroly, inšpekcie, pretože to komisia nemôže robiť, ale marocké orgány nám potvrdili, že e, útvary komisie, a možno nielen útvary komisie, budú vítané, aby navštívili západnú Saharu a diskutovali s relevantnými miestnymi producentami a zastupcami miestnych producentov, čiže dojde k akejsi validácii, eh, aj keď eh, sú to informácie z druhej ruky. A čo sa týka otázky právneho základu, pre uznanie certifikátov o svedčení. Právnym základom je samotná dohoda. E, my e, už sme uzavreli dohodu s Marokom. Jediný orgán, ktorý môže zaručiť rešpektovanie pravidiel pôvodu. E, otázka pani Hautali o súdnom rozhodnutí. To je práve teraz, to rieši súd na požiadavku e, tých, ktorí zažalovali e, túto dohodu. Takže následné informácie, alebo teda viac informácií budeme mať neskôr. A otázka colných orgánov. Osvedčenia o pôvode vydané v Maroku sú práve a osvedčujú skutočný pôvod a teda tieto produkty majú nárok na preferenčné zaobchádzanie. Tu e, je to overené a všetky podmienky sú splnené. ešte na záver, čo sa týka toho, kedy budeme mať spolahlivé údaje o vývoze zo západnej Sahary, ako som povedal, hovoril o tom pán Šuster, tieto informácie dostávame pravidelne a radi sa s vami o ne podelíme pravidelne, ak si to budete želať. Obávam sa, že zatiaľ nebolo možné poskytnúť žiadnu detailnú dopadovú štúdiu, jednoducho preto, že ešte je príliš krátka doba na to, aby sme hodnotili akýkoľvek dopad. Ďakujem pekne úprimne povedané, až tak celkom ste ma nepresvedčili, ale slovo dostáva pani spravodajkyňa. Pán predseda, ani ja. Nie som presvedčená a nechcem byť nejaká drzá. Je to začiatok nového volebného obdobia. Potrebujeme dobré vzťahy. Toto je veľmi dôležitá problematika s veľmi strategickým partnerom. Bolo dobré, že sme to dali na program, ale ja som si vypočula všetko, čo povedala komisia, možno ešte priskoro na to, aby komisia predložila dáta a analýzu dopadu v teréne. Doteraz som presvedčená o tom, že je dôležité, aby sme vytvorili prvú monitorovaciu skupinu počas tohto voľbného obdobia na túto tému čoskoro, tak aby sme mohli začať s hĺbkovými dôvodmi základnými diskusiami o vysledovateľnosti, o údajoch, o štatistike, o e, dopadoch, aj e, odpovede na všetky tie otázky, na ktoré ste odpovede nedostali, lebo ich ešte nemáte. Aký je skutočný dopad e, západnej Sahary, aký je prínos pre západnú Saharu, pretože to v podstate bola veľká časť uznesenia predošlého parlamentu. A na záver, pochopil som to správne, že podrobnú správu v prvej polovici roku 2020 pripravíte? Správne som to pochopila? Len v tom chcem mať isto. Je to správne, že prvú skutočnú správu na túto tému predloží komisia v prvom pol roku 2020? Komisia, môžete zareagovať na tú konkrétnu otázku? Áno, e Môžem zareagovať teda na všetky položené otázky, pretože tam bolo viacero ďalších otázok. Takže poprvé, správa sa zrealizuje po tom, čo dostaneme všetky informácie od marockých orgánov a tie budú mali byť odoslané v rámci prvého kvartálu roka a potom e, pôjdeme priamo do terénu, budeme hodnotiť dopad. Hodnotenie dopadu nie je niečo, čo sa uh, spraví z týždňa na týždeň alebo z mesiaca na mesiac. Takže čo sa týka otázky, že sa tu očakávalo už teraz dopadová štúdia, chcel by som len pripomenúť to, čo sa uvádza v uznesení. Uznesenie vyzýva, žiada ročné hodnotenie komisie, čiže ročné hodnotenie bude každý rok, keď budeme mať dostatok informácií, aby sme mali čo hodnotiť a neskôr. So in, in, in German I would say that Takže uh, your answer in the discussion we had here in the parliament on the agreement of course uh, No neviem, v parlamente uh, sme prejavili komisii veľkú dôveru. Diskutovali sme s pánom Moskovičím a dôverovali sme mu, že čo skoro pripraví konkrétny mechanizmus so spolahlivými údajmi. A teraz e, prídete medzi nás o rok neskôr a hovoríte, že niečo dostaneme, ale nikto nevie ani kedy, ani ako. To nestačí. Úprimne povedané, to nestačí. I would have knowledge about your answer today, one year before. Ja neviem, keby som e, počul túto dnešnú odpoveď pred rokom, tak by som nikdy nebol uveral komisiu pri nepovedané. My sme chceli mať jasný mechanizmus, čo skoro funkčný, so spolahlivými údajmi. Ak nie, tak e, ja si myslím, že parlament určite bude konať. Good or not good, huh? This concludes the... <laughs> Samozrejme, na dnešný deň týmto túto tému zatvárame, ale bude sa v tom pokračovať aj na monitorovacom výbore, aj na našom výbore, a to v blízkej budúcnosti. Takže bod 17 a bod 18. Spoločná diskusia o kvalitnom hovedzom mese zo Spojených štátov. Už sme o tom diskutovali na stretnutí 2. oktobra a teraz si akoby pomyselne vymením stoličku, nebudem predsedom, ale budem hovoriť ako spravodajca. A rozhodli sme sa, že tento postup e, musí byť odsúhlasený, ale zároveň sme chceli zabezpečiť nejaký mimoriadný postup pre toto konanie a preto sme sa rozhodli, že budeme mať e, aj sprievodné uznesenie. Regarding the ice age between EU and US, aj vzhľadom na tie vzťahy medzi EU a USA súhlasili sme s tým, aby komisia e, deeskalovala situáciu, odľahčila ju, pretože je medzi nami akoby doba ľadová, e, pretože kvalitné hovedzie meso nemá priame prepojenie ani na dotácie, na lietadla, ani na španielské olivy, ani na ocel či hliník. Avšak spor na VTO je, ako Európska únia sme prehrali, čo sa týka zákazu dovozu hovedzieho mesa, eh, hormonálne ošetreného eh, hovedzieho dobytka a v podstate je tu ponuka bezcolných kvót asi pre 40 tisíc tón vysokokvalitného hovedzieho a v minulosti americké hovedzie bolo v tejto kvóte predstavovalo v podstate taký podcenený podiel a teraz im ponúkame jasné percento, jednoznačné percento tejto kvóty, jasný podiel 35 tisíc tón hovedzieho. Takže vo svojom uznesení, v tom návrhu uznesenia jasne uvádzam, že toto je ďalší krok smerom k deeskalácii a že tu je jasná perspektíva, že očakávame aj na druhej strane Atlantiku nejaké aktivity, ktoré by v podstate rozmrazili túto dobu ľadovú a Eh, po druhé, odporúčam akceptovať tieto kvóty, konkrétne pre Spojené štáty, aj vzhľadom na to, že ostatné krajiny, ktorých sa to týka, to znamená Austrália, Argentína, Paraguaj, akceptujú tento presun kvót. Takže tým sa dostávam k tomu, že sa obratím na komisiu s požiadavkou, aby zareagovala na moje návrhy. Pán Chimines, vedúci útvaru na DG Agri pre Ameriky. Very much, Chair, and good afternoon to everybody. Let me tell you that I'm... Ďakujem, pán predseda. Vystupujem v mene nášho pána riaditeľa Clarka Mm, moja úloha je veľmi jednoduchá, pán predseda. Všetko ste povedali, všetko, čo malo zaznieť, je v uznesení. Ďakujem za e, tú prácu a možno ešte poviem dve, tri poznámky. A vy ste ich už naznačili. Jedna z nich, áno, je treba jasne povedať, že toto bude e, záver veľmi dlhotrvajúceho sporu. A chcem zdôrazniť, že toto musí byť v rámci rokovacieho mandátu, ktorý komisia dostala. Najmä chcem zdôrazniť skutočnosť, že ako výsledok tohto prispôsobenia sa nebudú poskytovať ďalšie dodatočné kvóty na hovedzie. Teda totálna kvóta bude rovnaká a ako ste povedali, pán predseda, jediný rozdiel je rozdelenie medzi jednotlivé kvantity, takže inak sa to EÚ nedotkne. A bezpečnostné štandardy samozrejme zostávajú rovnaké. To znamená, že hovedzie, ktoré bude vstupovať do EÚ, nemôže byť ošetrené hormónmi alebo produktmi, ktoré nie sú v EÚ povolené pre e, ktoré nie sú v EU povolené pre nakladanie s hovedzím mesom. Je to v všeobecnom záujme, aby sme ukončili prácu na tejto zložke čím skôr, ako je to možné a ďakujeme vám za to, že to k tomu prispievate. No a na záver chcem povedať, že toto prispôsobenie je možné preto, lebo e, tu máme súhlas ostatných e, dodávateľov a tiež chcem povedať, že nepredpokladáme žiadne kompenzácie E, v tomto ohľade. To chcem zdôrazniť. Žiadne dodatočné kompenzácie sa nepredpokladajú pre iných pre iné dodávky. Takže tá totálna, alebo teda úplná e, suma zostáva rovnaká. Ďakujem, pán predseda, za to uznesenie, ktoré veľmi dobre vysvetľuje to, čo by som ja inak musel vysvetľovať Ďakujem za urýchlené nakladanie s touto zložkou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A Európsky parlament je vždy spolahlivý pri riešení takýchto problémov. Tieňový spravodajcovia, nech sa páči, za EPP. Pán Branzen, e, nebudem hovoriť ani polsky, e, ani španielsky. Na, zastupujem e, kolegyňu Danutu Hübnerovu. a jej názor je taký, že teraz nie je potrebné púšťať sa do podrobnosti tej dohody, pretože sme už o tom diskutovali na predchádzajúcom zasadnutí výboru a, a ako tieňový EPP Ehm, chcem zdôrazniť, že táto dohoda je veľmi dôležitou súčasťou úsilia EÚ znižiť napätie medzi EÚ a USA. EÚ e sa zaviazala e, USA, že túto dohodu schválime do januáru, januáru 2020. No a preto EPP si myslí, že e, túto dohodu by sme mali uzavrieť bezodkladne E, do konca e, roka, aby sme mali vyslať pozitívny signál našim partnerom v USA, e, že sme spolahlivým partnerom a mm, nadvezujeme vlastne na to vyhlásenie Juncker Trump z roku 2018. A dúfame, že rýchle ukončenie tejto dohody bude povzbudením pre implementovanie E, vyhlásenia z roku 2018. E, bude to vlastne pozitívny tón, pokiaľ ide o transatlantické vzťahy. A mm, vítam e, zhodu medzi politickými skupinami na urychlení tejto dohody a dúfam, že sa na tom bude môcť, o tom budeme môcť hlasovať na plenárnom zasadnutí v novembri. A my si neprajeme robiť nejaké zmeny e, v texte a chceme tiež vyzvať ostatné politické skupiny, aby neprinášali nejaké zásadné zmeny, aby sme načas dospeli k ukončeniu e, tejto témy. Ďakujem veľmi pekne, pán Schreinemacher, za obnovenú Európu. Pani e, Schreinemacher, za obnovu Európu. Chcem sa poďakovať pánovi predsedovi a spravodajcovi za Mm, prípravu uznesenia. E, je to veľmi dôležité. No a kľúčové je, že dohoda, ktorej sme dospeli pred letom z USA, pokiaľ ide o dovoz e, bezhormonálneho mesa, je vlastne uzavretím veľmi dlhého sporu z USA a Vieme, aké sú napätia, pokiaľ ide medzi EU a USA, a najmä pokiaľ ide o uvalenie cieľ na tovary z EÚ ale o tomto nie je toto uznesenie. My preto e, vlastne navrhneme len drobné zmeny a podporíme e, komisiu, aby hľadala e, čím rýchlejšie riešenia v tejto oblasti. Ďakujeme za zelených pani Büdikofer. Ďakujem, pán predseda. Viem, že Európska únia naozaj chce uvoľniť napätie a preto aj my sa uberáme týmto smerom e, a to aj na základe iniciatívy predsedu Junckera. Musí to byť recipročné, ale neviem, čo si myslíte vy. E, tie, tie vyhlásenia predsed, pre prezidenta Trumpa, keď hovorí o Airbase a, a, a tiež odstúpenie od e, Parískej dohody, to to neprispieva k e, mieru. Myslíme si, že tu by sme mali hľadať e, východisko, ktoré bude rovnako výhodné pre obe strany. Takže keď hovoríme o priemysle v Nemecku, tak e, my nevidíme dôvod, aby sme sa ponáhľali. My si myslíme, že by sme mali troška spomaliť teraz a vyslať Trumpovi signál, že my sme tí, ktorí e, ukazujú e, dobrú vôľu a donútiť ho spolupracovať s EÚ. Za ID Markus Buchajt, e, tento nie je, takže ECR, pán Buržva. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. E chcem sa poďakovať za túto správu a za ochotu urychliť postup, ale súhlasím s, kolegyne, s kolegom z EPP. Je potrebné to uzavrieť do konca e, roka. Je to dôležitá dohoda. A už ste to povedali, pomenovali ste tie dve dôležité témy. Kvota zostane rovnaká a kvoty zostanú rovnaké. A Tiež teda dúfame, že nám to e, e, znemožní dovoz e, hormonálne ošetrovaného mesa. Mám tu tiež na mysli Argentínu a Nový Zéland. Oni sú ochotní znižiť kvóty bez toho, aby dostali nejaké kompenzácie. No a tiež chcem počerknúť, že toto je dôležitá zložka. Môže nám pomôcť začať konštruktívny dialog so Spojenými štátmi. Európska únia stratila svoju pozíciu vo VTO a preto musíme posilniť našu pozíciu a dúfam, že toto je krok správnym smerom, teda nie len medziparlamentný dialog, ale na najvyššej úrovni z USA, aby sme ukončili e, túto špirálu rastúceho obchodného napätia. E, pán Šolc, e, GUE, ďakujem pán E, spravodajca, pán predseda, všetko so všetkým súvisí. A keď hovoríme o týchto dovozoch a kvótach, tak samozrejme to súvisí aj s inými tovarmi, e, s ktorými obchodujeme. A odľajem o to, e, že v vo svetle klimatických zmien e, e, musíme veľmi opatrne hovoriť o spotrebe mesa. A teda musíme znižovať spotrebu mesa. To s tým tiež súvisí. Mám veľmi centrálnu dôležitú otázku v tejto súvislosti. Berieme na vedomie, že kvóty na základe ochoty e, ostatných štátov vyvážajúcich meso sa nebudú meniť, ale je nám jasné, e, že e, tie nastávajúce ďalšie e, rokovania nesmú spôsobiť zmeny v kvotách. Teda máme tu kompatibilné riešenie z VTO a zdá sa, že, že to vlastne pomôže deeskalácii a je to ústredový krok voči USA ale zo strany USA nevnímame nič ako ich protislužbu. Takže, a to sa správne spomína aj v uznesení, že napríklad v oblasti cieľ na ocela hliník, tam nevidíme žiaden pohyb. No a potom samozrejme tie vyhlásenia k Eh, Airbusu a, a, a Boeingu. Takže hm, tu je otázka, či toto kompatibilné VTO riešenie, áno, chápem eh, tú francúzsku diplomáciu GUE, ale eh, a, teda zelených, ale, ale my musíme veľmi jednoznačne postupovať v tejto téme. A Emmanuel Morel. Viedem sa k tomu, čo povedal pán Šulc. Ja som si tú správu veľmi pozorne prečítal. Tam je veta, ktorá hovorí, že vítame a uznávame to, že teda je dôležité, aby sme e, presne vnímali to, o čom sú tie kompenzácie. Takže, takže e, tu je tá otázka, aké, e, aké kompenzácie tu mám na mysli. Áno, Uruguay, Austrália, ale sú ochotné, ale čo Mercosur napríklad a Austrália. Vy si naozaj myslíte, že Austrália popíše dohodu o voľnom obchode, kde e, znižia e, vývoz e, hovedzieho? Pán Lange to tam vložil, ale my vieme, aké sú odpovede. Áno, je dobré mať hovedzie meso bez hormónov, ale tie veľké, veľké farmy 30 tisíc kusov dobytka, ktoré e, systematicky dostávajú rostové hormóny. To možno budú iné hormóny, ale sú to stále hormóny. Ďakujem. Pán Ka- Garle. E, ja by som chcel len podporiť to, čo tu už zasnelo. Ja si nemyslím, že by sme mali nejak brzdiť uh, E, toto uznesenie. Je dôležité, aby sa veci posunuli vpred a uľahčili sa diskusie so Spojenými štátmi, ale chcem tým povedať toľko, že polnohospodári e, pre všetkým živočíšnej výrobe e, nechápu všetky tieto veci a myslím si, že tu aj tlak na profesné organizácie živočišnej výroby. Oni takisto uh, chcú mať niečo na druhej strane, záruky, garancie. Takže myslím si, že predsa len je užitočné, aby sme vychádzali z dobrej, e, solidnej základne vašej práce, ale aby sme poskytli určité záruky, určité istoty, pretože ja si myslím, že v tomto výbore a v polnohospodárskom výbore sa stále, čo sa týka medzinárodných dohôd, vracajú určité témy a respektíve tá téma hovedzieho mesa sa neustále vracia, takže Áno, e, chceme mať e, kvalitné dohody e, medzi USA a Európou, ale nesmieme ani zabúdať, že sektor hovedzieho bude priamo alebo nepriamo ovplyvnený našimi rozhodnutiami, takže toto netreba strácať zo zreteľa. Dávam slovo späť komisii. Ďakujem, pán predseda. Ja sa vyjadrím k dvom témam. Prvá, hormóny a antibiotika a krmivo. E, e, zopakujem, žiaden produkt, ktorý nie je schválený v EÚ, sa nesmie používať na výrobu hovedzieho, ktoré sa potom bude vyvážať do EÚ v rámci tejto kvóty e, tie feedlots e, sa mm, používajú aj v EÚ, e ale e, to znamená, že my nebudeme dovážať viac hovedzieho, iba ten pôvod sa rozdelí na základe toho návrhu, ktorý bol predložený. A pokiaľ ide o dôsledky pre trh hovedzieho v Únii, ako dôsledok tohto návrhu nepríde do EÚ ďalšie hovedzie. Takže to už eh, je vyjednané. No a to, čo sa potom spomína ďalej v správe a o čom hovoria ďalší poslanci, Nepredpokladáme žiadne kompenzácie. Sú tam, prebiehajú rokovania s farmármi a, to má svoju, a s partnermi a tam e, samozrejme e, e, to má svoju dynamiku, ale tu ide o rovnováhu, teda redukcia množstiev, ktoré sú priznané určitým dodávateľom, sa nebudú kompenzovať niekde inde. Takže žiadna kompenzácia Prebehujúce rokovania ešte nemajú výsledok, nepoznáme ho, ale neuvažujeme o kompenzácii dodatočnými množstvami niekde inde. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, ďakujem za to, že ste odpovedali mm, členom parlamentu na ich otázky. Samozrejme, nemáme tu žiadne záruky pokiaľ ide o tento ústupok e, Spojeným štátom. No a uvidíme 13. novembra, budúci týždeň, mali by sme poznať e, rozhodnutie o clách, pokiaľ ide o automobily a automobilové súčiastky. A, mm, áno, je tu tendencia Spojených štátov všetko to zmiešať, teda hovedzie, auta, olivy. No ale uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ale ja si myslím, že by sme mali pokračovať ďalej a mali by sme jasne publikovať naše stanovisko. Takže lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov je 11. november o 5. A budeme mať mimoriadne zasadnutie INTA v Štrásburgu 25. novembra o 7. večer. Tým e, sme ukončili tento bod a prejdeme k bodu 19. A síce pristúpenie Šalamunových ostrovov k dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a tichomorskými štátmi. Dostali sme eh, žiadosť o súhlas k tomuto prístupeniu. a dohoda o ekonomickom partnerstve medzi EÚ a Tichomorskými štátmi pokrýva konkrétne tri tieto štáty, Papua Nová Gvina, Fidži a Samoa kde my ako parlament sme dali súhlas v novembri minulého roku. Dnes sme radi, že máme prítomného komisára pre obchod z Šalomunových ostrovov. A teda srdečne vás týmto vítam. Vítajte. Skôr ako mu odozdáme slovo, Samozrejme by som rád e, dal priestor komisii, vypočul si ich známu Cecil Bilio, ktorá je tu s nami a ktorá nám poskytne informácie zo strany komisie, pokiaľ ide o túto žiadosť. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Príjemné popoludne spravodajcovi aj všetkým poslancom. Dnes e, hovoríme o pristúpení jednej ďalšej tichomorskej krajiny e, už k tej existujúcej dohode o partnerstve e, s ostatnými tichomorskými štátmi. 14 ich už bolo predtým a teraz tri ďalšie, ktoré sú súčasťou dohody. Papua Nová Guinea, Fiji a Samoa pristúpili minulý rok. E, v regióne sme svedkami veľkého posunu. Viaceré tichomorské krajiny vyjadrujú zámer, záujem pristúpiť k tejto dohode, ktorá platí a dnes teda sa zaoberáme pristúpením Šalamonových ostrovov. V rade čakajú aj iné tichomorské krajiny, ktoré už vyjadrili svoje želanie pristúpiť k existujúcej dohode. Sice Tonga, Tuaros, e, tu budú ďalšie. To nie je nová dohoda, to už existuje a zabezpečí voľný prístup e, európskym trhom pre krajiny Tichomoria, pretože niektoré z týchto krajín prejdú z toho predchádzajúceho režimu a budú musieť zabezpečiť e, požiadavky, ktoré sa týkajú voľného, slobodného prístupu. To sa týka aj Šalamonových ostrovov, ale ide to nad rámec e, len slobodného, voľného prístupu na naše trhy. Je tam istá recipročnosť zabudovaná v tom dohovore, v tej dohode a symetrickým spôsobom. Každopádne Šalamúnové ostrovy majú tiež poskytnúť otvorenie trhov, znížiť clá na niektoré produkty, ktoré pochádzajú z EÚ, o ktoré by mali záujem a bavíme sa konkrétne o produkty v stavebníctve a tie ďalšie, ktoré by im pomohli e, rozvinúť ich odvetvia a potom sa bude trh postupne otvárať v priebehu 15 rokov. To je vec, ktorou sa zaoberám v tejto chvíli. Pripomeňme ďalšiu vec, ktorá je dôležitá v rámci tejto dohody, ktorú máme s Tichomorím. Samozrejme, to sú pomerne vzdialené ostrovy od nás. Z pohľadu populácie, z pohľadu trhu, keď sa pozrieme na vyhliadky EÚ, tak to nie je, povedzme si, až tak veľmi dôležitý obchodný tok, celkový obchodný tok alebo objem e, medzi EÚ a teda medzi tými tichomorskými je 0,1% z celkového objemu obchodu, čiže naozaj dosť malé, ale z pohľadu Tichomoria a týchto krajín je to veľmi dôležité v istých oblastiach, hlavne keď hovoríme o rybolove. Je to dôležité aj pre Šalamunové ostrovy z pohľadu rozvinu, rozvoja ich rybolovu. A môžeme takto zabezpečiť rozvoj v ich krajine, vytvoriť pracovné miesta, pridať hodnotu z pohľadu rozvoja tejto krajiny. A čo je dôležité, e, keď hovoríme o tejto dohode, je tam aj geostrategický rozmer, dôležitosť tým, že posilníme naše partnerstvo s týmito krajinami Tichomoria, tak e, náš vzťah posúvame na ďalšiu úroveň, na inú úroveň, e, dávame štruktúru našemu vzťahu. E, Dialóg je predpokladom ďalšieho spoločného postupu. Niektorí z vás, ktorí ste sa zaoberali dohodou podrobnejšie, možno ste si všimli, že to súčasné, súčasná dohoda o partnerstve nemá kapitolu, ktorá by sa plne venovala obchodu a udržateľnému rozvoju. A takisto je tam zásada z kotonu. Každopádne nie je to plne hodnotná kapitola, ktorú e, máme v iných dohodách o obchode a udržateľnom rozvoji. E, každopádne e, odpichli sme sa od toho, od tej existujúcej dohode o partnerstve, tak aby sme zdôraznili dôležitosť eh, obchodu a udržateľného rozvoja, napriek tomu, že tam nie je perse eh, uvedené. Naposledy sme mali stretnutie v oktobri tohto roku na Fiji, kde sme mali plnohodnotnú diskusiu o udržateľnom rozvoji a záväzok oboch strán, aby eh, robili veci, ktoré sa týkajú obchodných aspektov udržateľného obchodu. A teda tu máme spoločné zámery, záujmy, chceme sa podeliť o skúsenosti, takisto uvažovať nad vecami ako klimatické zmeny. Téma dôležitá pre túto krajinu aj pre komisiu. Otázka ako biodiverzita, otázky od, odlesňovania, ďalej udržateľné riadenie rybolovu. Tam využívame ten rámec e, dohody o partnerstve, aby sme posilnili diskusiu a aby sme zároveň prezentovali naše hodnoty v týchto oblastiach. Zároveň občianská spoločnosť nemáme štruktúru per se, ktorú by zabezpečovala, teda predpokladala tá dohoda, ale využívame e, túto možnosť na, v rámci nášho partnerstva, aby sme zapojili aj občianskú spoločnosť. V októbri na Fidži sme zorganizovali celý deň, plný deň diskusie s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, viac ako 100 partnerov e, v rámci celého regiónu, vrátane Šalamónových ostrojov. Oni majú e, štatút pozorovateľa v rámci EPA. Mali sme zastúpených podnikateľov, odbory, mimovládne organizácie a diskutovali sme o ich náležitostiach dohody, obchodnej dohody, ale aj o možných účinkoch, ktoré z toho plynú pre nich. Dôležité pripomenúť. Robíme to. Nie je to však e, tak samo o sebe napísané v dohode, zakotvené v dohode. Ďalšia vec, ktorú by som rada zdôraznila, že táto dohoda má veľmi silný regionálny rozmer. Nie je to teda len dohoda medzi nami a Šalomonovými ostrovmi. E, je to ten pôvodný aspekt EPA, je veľmi dôležité zdôrazniť, teda podporuje obchod, stimuluje obchod medzi jednotlivými štátmi Tichomoria, ktoré často sú veľmi, z pohľadu veľkosti malé, drobné, nedokážu automaticky sa rozvíjať v mnohých sektoroch, odvetviach a musia sa sústrediť na niečo parciálne a, a regionálnym prepojeniami zabezpečia isté úspory z rozsahu aj prostredníctvom MEPA Čiže keď tam máme také nejaké spoločne uľahčujúce pravidlá, spoločný rámec e, na diskusiu o obchode, to im pomáha ďalej sa rozvíjať e, v rámci nejakého regionálneho hodnotového reťazca a regionálneho zoskupenia obchodného charakteru. Možno ešte naposledy e, troška reakcia na návrh správy, ktorú sme dostali od spravodajcu a síce vzťah z OCT, teda zámorské teritoria, ktoré e, sa nachádzajú blízko tohto regiónu, Nová Kaledónia a francúzska Polynézia konkrétne. To je e, súčasť tohto regiónu a majú dobré vzťahy s krajinami Tichomoria, EPA je platformou e, na lepšie ich pridruženie do toho regionálneho rozmeru spolu s ostatnými tichomorskými ostrovmi, ktoré ich obklopujú. Aj to vnímame ako integrálnu súčasť e, pomoci rozvoja pre tieto štáty. Toľko z mojej strany. Ďakujem za možnosť prezentovať to. Ďakujem pekne. Opomenul som Renona Brendera, ktorý vedie divíziu e, v rámci SVČ. Nie je tu? Pýta sa pán predseda. A? Nie. Tak potom Samozrejme, teraz dám slovo ministrovi pre obchod Šalamunových ostrovov. Na 5 minút, nech sa páči. Mr. President. Pán predseda, vážení poslanci výboru, bonsoir, dobrý večer, v zmysle protokolu sa chcem skutočne najskôr poďakovať za možnosť e, v krátkosti prezentovať e, žiadosť Šalomonových ostrovov pristúpiť k existujúcej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom, Papuanou Novou Gineou, Fiji a Samou. E, v tejto fáze mi dovolte vyzdvihnúť a poďakovať sa spravodajcovi za komplexnú správu, o tejto veci v tomto spise. Pán predseda, Šalamunové ostrovy vnímajú obchod ako nepostradateľnú súčasť nástroj smerom k dosiahnutiu agendy OSN pre udržateľné ciele rozvoja do roku 2030. Pán predseda, Šalamunové ostrovy sú presvedčené, že prostredníctvom nášho pristúpenia a participácie na dočasnej dohode o partnerstve sa nám podarí využiť obchod ako nástroj, ktorý prinesie príležitosti, ktoré nás posunú výrazne smerom k zlepšeniu ekonomického rastu, generovaniu možností zamestnanosti, znižovaniu chudoby ako aj riešeniu iných socioekonomických potrieb, ktoré existujú v rámci našej spoločnosti. Náš záujem pristúpiť k dočasnej dohode o partnerstve preto bude nevyhnutne slúžiť snahe Šalamonových ostrovov zabezpečiť diverzifikáciu produktov a výrobkov, rozšírenia svojej úzkej ekonomickej bázy a s tým súvisiacich víziev. Ako malá ostrovná ekonomika, ktorá sa snaží prispôsobiť a adaptovať na multilaterálny systém obchodu, my vzdielame obavy, ktoré sa týkajú vznikajúcej vlny protekcionizmu a unilateralizmu, ktoré sú v rozpore s našimi najlepšími záujmami ako globálnej rodiny. To bude znamenať že príležitosti pre deti, ženy a znevýhodnené časti spoločnosti, pokiaľ ide o ich participáciu na veciach ekonomickej aktivity, ekonomickej činnosti, a tým pádom budú zvýšený, bude zvýšený prístup k tým základným potrebám, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo, zdravotné služby a potravinová bezpečnosť. Prostredníctvom našej spolupráce s inými sesterskými krajinami v rámci Tichomoria v zmysle naratívu e, modrého Pacifiku alebo Tichomoria, ktoré schválili lídry na Samoe, my sme prijali integrovaný prístup e, k riešeniu otázok e, rybolovu, klimatických zmien, riadenia oceánov, mori, bezpečnosti a vytvorenia ekonomických príležitostí, ktoré budú pomáhať udržateľnému rozvoju našich krajín. Pán predseda, Šalomnové ostrovy ratifikovali Parískú dohodu o klimatických zmenách. V rámci nášho záväzku Šalamunové ostrovy zavádzajú obnoviteľné zdroje energií smerom k naplneniu svojich povinností. Ako príklad uvediem výstavbu vodnej elektrárne zo strany vlády, eh, ktoré máme nahradiť teda fosílne palivá, ktoré generujú eh, alebo zabezpečujú pokrytie energie pre eh, kapitál Uniar, pre hlavné mesto. Samozrejme, dostávame investície do vodných elektrární a do slnečných kolektorov v rámci našich škôl a komunít. Vláda prostredníctvom záväzkov, ktoré prijala národné e, záväzky, chce znížiť mieru emisí o 50 do roku 2050. Pán predseda, Šalamunové ostrovy ukončili legislatívne reformy s cieľom riešiť otázky udržateľného rybolovu a teraz máme jeden z najlepších režimov riadenia rybolovu a teda zachovania rybných stavov v rámci Tichomoria. Na základe toho prijatého aktu do roku, od roku 2017, to inshore aj offshore, máme teda takéto mechanizmy, ktoré dokážu verifikovať produkty, ktoré sú vyvážané do EÚ od momentu výlovu, chytenia až po kvalitatívne štády alebo fázy spracovania a až po teda samotný vývoz na trhy EÚ. Sektor rybolovu zohral veľmi dôležitú úlohu pri rozvoji Šalamonových ostrovov, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj, tvorbu pracovných miest a potravinovú bezpečnosť. jediný závod na spracovanie tuniakov v krajine zamestnáva asi 75 žien. Teda ženy majú 70 podiel na pracovnej sile. Preto naše želanie pristúpiť k dočasnej dohode o partnerstve nám umožní vytvárať ďalšie príležitosti pre naše exportné komodity, vrátane odvetvia rybolovu. Pán predseda, v roku 2018 E, prostredníctvom rezolúcie OSN boli Šalomonové ostrovy navrhnuté na e, posun z štatútu najmenej rozvinutej krajiny do vyššieho štatútu do roku 2024 a v rámci príprav na takýto postup zvýšenia rejtingu si Šalamunové ostrovy vypracovali stratégiu, ktorá uznáva kapacitu, obchodnú kapacitu a rozvoj obchodu ako jednu z kľúčových platformiem ktoré uľahčia udržateľnú trvalú ekonomickú, ekonomické napredovanie krajiny. Šalamonové ostrovy nastolia reálnu a udržateľnú cestu e, smerom k našemu prechodu aj prostredníctvom e, dôležitých štatistických údajov zo sčítavania obyvateľstva, ktoré prebehne medzi 8. novembrom až do polovice decembra 2019. Pán predseda, Šalomonové ostrovy majú mechanizmus, v rámci ktorého zahraniame občianskú spoločnosť, neštátnych aktérov a takisto zástupcov súkromného sektora pri formulovaní národnej politiky, teda obchodnej politiky. Takisto máme e, Radu na rozvoj národného obchodu, ktorú poznáme pod skrátkou NTDC, aby sme sa ubezpečili, že rozvoj bude holistický a inkluzívny, zabezpečí účasť všetkých kľúčových zainteresovaných strán. A radu, rade predseda minister zahraničných vecí a vonkajší obchod, ktorý je zároveň aj ministrom zodpovedným za portfólio pre vonkajší obchod. Prostredníctvom tejto rady sme posunuli dopredu našu participáciu, pokiaľ ide o rokovania o obchodných dohodách s inými partnermi, vrátane nášho procesu pristúpenia k IPA, EPA, teda dohode o partnerstve. Pán predseda, dôležitá, dôležité výhľadky na politiku, ktoré spomína aj správa spravodajcu, tá sa týka geopolitických rozmerov súvisiacich s nedávnym zriadením diplomatických vzťahov s, teda s republikou Čínou, s Čínou a Šalamovými ostrovmi. Chcem ubezpečiť e, vážených poslancov, že nedávne rozhodnutia Šalomových ostrovov e, zriadiť diplomatické vzťahy s Čínou, to sa dialo v duchu naplnenia našich povinností ako člena OSN, aby sme si takto osvojili uznesenie 2758 z roku 1971, ktoré uznáva politiku jednej Číny. Toto rozhodnutie e, stavia Šalomonové ostrovy na úroveň s tou pozíciou ostatných členov rodiny Spojených národov, vrátanie členských krajín EÚ. Pán predseda, v rámci realizácie našich vzťahov s Čínou dovolte mi ubezpečiť vás, že sme mladou, mladým prekvitajúcim štátom, demokraciou, s patričnou legislatívou a dôryhodnými procesmi, ktoré budú viesť naše angažovanie sa s novým partnerom. Vážený pán predseda vláda Šalamunových ostrovov uznáva neudržateľné udržateľné využívanie našich lesov a chceme sa zaobrať touto otázkou, zaviazali sme sa politicky a v tejto súvislosti naša vláda sa pustila do opatrení, ktoré majú riešiť problém neudržateľného výrubu našich lesov vrátanie toho, že vláda prehodnocuje svoju legislatívu v oblasti lesného hospodárstva s cieľom e, spravovať a lepšie využívať prírodné lesné zdroje udržateľným spôsobom do roku 2020. E, v rámci svojej stratégie vláda podporuje investície do veľkých plošných výsadieb lesa, presadzuje legislatívu a politiku na podporu spracovania dreva a e, vytvárania pridanej hodnoty e, produktov z dreva a vláda chce zabezpečiť udržateľné využívanie e, lesných zdrojov do roku 2023. Pán predseda Šalomonové ostrovy a ich žiadosť o prístup k EPA určite posilnia naše obchodné vzťahy so zahraničnými krajinami a územiami v oblasti Tichého e, oceánu. Vrátanie takých opatrení ako využívanie kumulácie a e, potenciálu produkcie hodnotového reťazca Šalomunové ostrovy neustále podporovali integrovanie OCDs ako francúzska Polynézia, Nová Kaledónia do našich regionálnych e, združení pre spoluprácu v regióne Tichého oceánu je to trend, v ktorom chceme pokračovať aj v blízkej budúcnosti a preto vás môžem uistiť, vážení poslanci tohto výboru, že Šalamúnové ostrovy sa budú konštruktívne zapájať do spolupráce s ďalšími zámorskými územiami v tomto kontexte. Cez svoju žiadosť Šalamúnové ostrovy sa chcú stať súčasťou existujúcich obchodných dohôd, ktoré odsúhlasil Európsky parlament, takže radi by sme sa pridali k našim susedom v oblasti Tichého oceánu, pre všetkým Papua Nová Gvinea, Fidži a Samoa a chceme upevniť prepojenosť regiónu cez naše obchodné vzťahy s Európou a chceme požívať výhody, príležitosti, ktoré ponúka EPA v našich snahách splniť ciele rozvoja a E, zlepšiť životnú úroveň e, nášho obyvateľstva. By som sa chcel poďakovať za túto príležitosť a za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Minister, thanks a lot for... Ďakujem veľmi pekne za naozaj komplexné vysvetlenie situácie obchodných otázok, ale aj geopolitickej situácie. A ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás a že ste naozaj cestovali, prekonali ste veľkú diálku e, z vašich ostrovov, aby ste prišli len kvôli tomu nášmu dnešnému stretnutiu. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani spravodajkyňa. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Budem hovoriť za kolegu, ktorý ma požiadal, aby som ho zastúpila a predstavila túto správu. Takže na úvod začnem troma číslami. E, základný vývoz Šalomonových ostrovov bol pre všetkým vývoz exotického dreva, konzervované ryby a palmový olej. Tri sektory, tri problémy Áno, samozrejme, keď hovorím o malých objemoch, áno, sú to malé objemy, ale myslím si, že je užitočné a nutné vychádzať z geopolitických aspektov a environmentálnych aspektov, hodnotiť eventuálne pristúpenie Šalomúnových ostrovov k tejto dohode. Áno, e, Šalomúnové ostrovy sú v strategickej zóne, e, do strategickej biodiverzity. Šalomúnové ostrovy sú naozaj prírodným partnerom Európskej únie únia, to je pravda. Ale Šalomonové ostrovy, a pán minister to povedal, sa nedávne, nedávno angažovali zbližiť vzťahy s, e, s Čínou, na čo majú právo a podpísali viacero bilaterálnych dohôd. A silná podpora Číny budovania infraštruktúry na Šalomónových ostrovoch určite povedie aj k nejakej protihodnote, ktorej prínos a rozsah je ťažké dnes hodnotiť. Áno, Samozrejme, hovorili ste o problémoch e, sektoru rybolovu. Všetci vieme, že čínske e, e, rybolovné lode nadmerne lovia ryby aj vo francúzských teritoriálnych vodách. Prepačte, pán minister, ale často v podstate možno tu nie je dostatočná obozretnosť orgánov Šalamonových ostrovov. To všetko má environmentálny dopad a my to nemôžeme popierať. Takisto je potrebné doplniť, že Čína určite bude investovať do existujúcich konzervární na Šalamonových ostrovov a je tu jasné e, e, riziko, že pristúpenie Šalmonových ostrovov k tejto dohode bude na prospech čínskeho rybolovu. A teda tento aspekt u nás vyvoláva určité výhrady, či už hospodárskej alebo environmentálnej povahy a to je pre nás veľmi dôležité. Po druhé, ak vývoz exotického dreva zo Šalomenových ostrovov je väčšinou dnes smerom do Číny, pristúpenie ostrovov k tejto dohode môže otvoriť nové komerčné odbytištia v Európskej únii a určite to zhorší, ak nie zdevastuje Eh, lesy na týchto ostrovoch. Áno, pripomínam vám, pretože počas volebného obdobia predošlého sme hovorili pri dohode o, o Vietname, e, tak sme obozretne vložili ešte ďalší text, ktorý hovorí o zákaze obchodovania, nezákonného obchodovania s drevom a možno, že by sme mali využiť aj tento text. E, samozrejme, tie objemy nie sú veľké ale e, je tu predsa len dovoz palmového oleja a viete, aký je názov parlamentu, takže nechceme, aj keď iba marginálne, ale nechceme, aby sa zvýšil prílev e, palmového oleja do Európskej únie. E, hlasovali sme e, proti palmovému oleju. A e, ďalšia vec, povedali ste to nedávno aj pri príležitosti diskusie o dohode so samou Viete, že keď sme obhajovali naše záujmy, samozrejme francúzske záujmy, ale e, subsidiárne aj záujmy Európskej únie, e, nie e, tie isté veci majú tie isté účinky. Čiže nejde tu o nemiestný protekcionizmus. Ja si myslím, že to je zdravý rozum aj to vo všeobecnom záujme každej strany, ktorá musí nájsť v dohode svoj záujem, ale aj ochranu životného prostredia. Takže zo všetkých týchto dôvodov, a končím pán predseda, odmietame túto navrhovanú dohodu. Ďakujem pekne za EPP. E, po nemecky, nech sa páči. Tentokrát nie, zase budem hovoriť po anglicky, bude to rýchlejšie a tlmočníci budú mať menej roboty. EPP podporuje pristúpenie Šalomových ostrovov k e, dohode EPA e, z piatich hlavných dôvodov e, ďalšie predsedníctvo e, pacifických štátov posilní dynamiku regiónu regionálnej dohode, čo zodpovedá aj pôvodnému prístupu, ktorý navrhovala komisia. Po druhé, dočasná dohoda posilní prítomnosť EÚ v týchto vzdialených regiónoch, kde momentálne dominujú silné vzťahy so susednou Čínou. Hoci nedokážeme vyvážiť tieto vzťahy, je to dôležitý signál nášho zájmu v tejto oblasti a ocenia to naši noví partneri a preto nesúhlasíme s argumentáciou spravodajkyne. Po tretie, pristúpenie Šalmonových ostrovov vytvorí rovnaké podmienky s partnermi, ktorí už sú v tejto dohode, tak prečo by sme mali brániť Šalmonovým ostrovom vstupu a požívanie tých istých výhod. Po štvrté, uvedomujeme si, že obchodný styk so Šalomonovými ostrovmi je veľmi mm, malý, čiže nebude to nejaký zásadný dopad ako priamy dôsledok tejto dohody a preto nesúhlasíme s argumentáciou spravodajkyne ohľadom rizik ďalšieho obrovského vývozu exotického dreva a e, palmového oleja. E, všetky dovozy do Európskej únie musia naďalej dodržiavať naše vnútorné predpisy a sanitárne predpisy či environmentálne predpisy. Komisia bude sledovať toto plnenie a zabezpečíme, aby to neviedlo k žiadnemu odlesňovaniu ostrova. Po piaté, aj v tom istom kontexte a podobne ako v ostatných prípadoch obchodných dohôd, myslíme si, že pristúpenie nových ostrovov k dočasnej dohode je pozitívnym faktom a zvýši spoluprácu medzi dvoma stranami aj v oblasti ochrany životného prostredia. nové ostrovy a celý región Pacifiku boli e, cennými E, spojencami EÚ v boji proti klimatickým zmenám. E, zo všetkých týchto dôvodov EPP podporuje pristúpenie šalmnových ostrojov k dohode o hospodárskom partnerstve. My navrhneme zmenu, aby sme e, zvrátili odporúčanie spravodajcu, ktorý hovorí, že by sme nemali dať súhlas. Ďakujem pekne. A teraz zástupca SAD. No rovnako e, spravdajca e, navrhuje neudeliť súhlas predovšetkým z dôvodov geopolitických a environmentálnych aspektov. No myslím si, že práve začlenenie do režimu spoločných pravidiel a e, do inštitúcií, ktoré stanovuje dohoda o hospodárskom partnerstve, vytvára práve priestor pre zlepšenie alebo respektíve skrátenie rizik Takže v každom prípade si myslím, že pre ďalší vývoj Salamunových ostrovov, čo je veľmi maličký štátik, majú, tuším, ak sa nemýlim, 550 tisíc obyvateľov, takže v danom prípade naozaj s tou veľkou šancou, ktorú spomínal pán minister, že teda za tri roky prestanú byť e, v kategórii najmenej rozvinutých krajín a v budúcnosti teda prídu isté preferenčné výhody, ktoré mali doteraz u nás v Európskej únii pôjdu do všeobecného systému preferencií a v konečnom dôsledku by to ich e, bezcolný a bezkvotový prístup e, e, obmedzilo. Takže myslím si, že aj naša skupina v danom prípade považuje za lepšie riešenie súhlas s touto dohodou za úplne prirodzený dôsledok vôbec súhru našich politík, ktorí vedieme v tomto smere. Samozrejme, prostredníctvom dohody a jej pravidel sledované ciele, aj tie, kde sa e, uvažujú o istých rizikách, vieme istým spôsobom dosledovať. Takže naša skupina rovnako zváži predloženie pozmenujúceho návrhu na udelenie súhlasu k e, prístupu. Ďakujem, pán predseda. Thanks a lot, Ms. Gibson, for the Ďakujem pekne za Renew, pán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 Ďakujem pekne. Žiaľ, Morten Lakagar tieňový za liniu tu nie je tak, že ja v jeho mene e, sa vyjadrím. My nezdielame opodstatnenie spravodajcu pána Andrea v návrhu odporúčania. To z nasledujúcich dôvodov. Hospodárska, dohoda o hospodárskom partnerstve EPA s pacifickými krajinami už existuje. My tu neriešime nejakú novú dohodu, ale pristúpenie jedného pacifického štátu k dohode, ktorý ktorá už je odobrená a implementovaná zo strany EÚ. EPA nebude znamenať otvorenie nového trhu pre EÚ a neohrozí to záujmy e, zámorských krajín na území. EPA je oveľa lepšou dohodou pre EÚ, plus poskytne prístup pacifickým krajinám na EÚ trhy a bude mať lepší prístup EÚ firiem na trhy týchto špecifických krajín. Keď nebude EPA, tak EÚ spoločnosti by nemali takýto preferenčný konkurenčný prístup. Hoci export do EÚ sa môže zdať byť neveľký, 51 milión v roku 2018, je to veľmi významné pre malé ostrovné hospodárstvo, ako sú Šalamúnové ostrovy. EÚ export je dôležitý, aby sa e, zvýšila diverzifikácia produkcie a obchodného potenciálu, kde momentálne prevláda E, výrub e, lesa a môže sa to rozšíriť o polnohospodárstvo a rybolov. Takisto to môže prispieť k rozvoju, to je dôležité ako pre EPA, tak aj pre našich pacifických partnerov. Šalamunové ostrovy a pacifický región boli veľkými spojencami EÚ, predovšetkým v boji proti klimatickým zmenám. Šalamunové ostrovy sú malým, e, zraniteľným štátom, neškodným. Napríklad nerobia sa na tomto štáte a nie, je na žiadnom zozname, že by boli nespoluprojekcov, čo sa týka daní alebo nezákonne lovili ryby. Takže e, nebude to mať ani dopad na čínsky vplyv. Práve naopak, Európska únia bude mať solidné hospodárske partnerstvo, e, v podstate sa uchytí, ukotví v tomto regióne a bude môcť bojovať proti iným aktorom ako Austrália, Novému Zelandu a Číne. A cez EP Európa nepovedie to k ďalším environmentálnym problémom alebo odlesňovaniu. Práve naopak, EPA poskytuje nástroje na to, aby sme sa angažovali so Šalamunovými ostrovmi a ďalšími partnermi v týchto témach. A preto skupina Ríňu podporuje pristúpenie Šalamunových ostrovov k tejto dohode, ktorá už je prospešná pre Papua Nová Gvineu, Fidži a samou v tomto regióne. Ďakujem pekne, už sa nikto nehlási o slovo, takže si si môžete zareagovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja zareagujem v podstate na otázky spravodajcu k tým trom konkrétnym otázkam, e, k tým trom sektorom a pripomeniem aj to, čo povedala pani Gibson, význam partnerskej hospodárskej dohody pre diverzifikáciu hospodárstva Šalamúnových ostrovov. Je pravdou, že momentálne vývoz a produkcia Šalamúnových ostrovov je obmedzená len na zopár sektorov, práve e, part- hospodárske partnerstvo a dohoda prispejú k diverzifikácii, e, napríklad vo určitých sektorov, polnohospodárskych pre všetkým, ako tu už zaznel, ako povedala e, pán komisár, e, rozvoj služieb a tak ďalej. Takže aktuálna situácia nie je takou situáciou, kedy by bolo hospodárstvo diverzifikované, ale dúfame, že táto dohoda všetko nevyrieši, ale prispieje k stratégie diverzifikácie e, ktorú sa snažia dosiahnuť Šalamunové ostrovy. Chcú zlepšiť túto situáciu. A konkrétnejšie k otázke rybolovu, aby som to objasnila. Dohoda nedáva prístup. Myslím si, že spravodajca alebo zástup spravodajcu hovorila o global sourcing, teda o tom, že umožní lodiam, ktoré nie sú z Európskej únie alebo z Pacifiku, loviť ryby a potom uh, Mm, spracovanie eh, rýb na Šalmonských ostrovoch a potom v rámci eh, vývoz do Európskej únie bez tarif a bez kvót. To je veľmi špecifické. Jedine Papua Nová Gvinea má pro, eh, požíva takúto výhodu a zodpovedá to kritériám a veľmi špecifickým zárukám musia to nahlasovať, monitoruje sa to, tak aby Papua Nová Gvinea mohla využívať takéto opatrenia a e, automaticky Šalmonové ostrovy nebudú mať túto výhodu, musia o to požiadať, Európska únia sa na to pozrie a ak sa zistia, že sú tu lode bez povolenia, tie nemôžu loviť ryby a potom spracovať ryby na Šalmonových ostrovoch. Tu sú prísne podmienky, ak by táto, e, sa niekomu udeli takéto možnosť tzv. global sourcing, čiže Šalomónové ostrovy automaticky nedostanú takéto opatrenie, plus je to veľmi záväzne, veľmi obmedzujúce, čo sa týka udržateľného rozvoja. E, ak by Šalomonové ostrovy mali mať takúto ďalšiu preferenciu. Potom, čo sa týka otázky nezákonného výrubu e, lesa, chcem pripomenúť, že nedochádza k dovozu dreva zo Šalamunových ostrovov do Európskej únie momentálne, čiže to je otázka, ktorá je veľmi dôležitá. E, samozrejme, je tu dôležitá téma deforestácie, o tom sme už začali diskutovať v rámci EPA, ale aj všeobecne so Šalamunovými ostrovmi počas politických diskusí diskusí v rámci boja proti odlesňovaniu, ale Európska únia nedováža a nebude ani dovážať cez EPA nezákonne vyrúbané drevo. A čo sa týka palmového oleja, tak ako to veľmi dobre povedala zástupkyňa spravodajcu, dovoz palmového oleja do Európskej únie 0,2 celkového dovozu do EÚ, čiže je toho veľmi málo. Navyše sa tu nejedná ani o boj proti palmovému oleju, ale ide o udržateľnú produkciu. A tak ako to aj spomenul eh, pán komisár, Šalamunové ostrovy majú kritéria udržateľnosti pre produkciu palmového oleja. Eh, počas výjazdu na ostrovoch sme videli, že tie kontroly tam sú. Čiže konkrétnejšie otázky, na ne som zodpovedala potom, čo sa týka zvyšku, myslím si, že pán komisár a pán veľvyslanec sú v lepšej pozícii zareagovať a povedať, aká je pozícia Šalmonových ostrovov. Chcela by som sa ani znova poďakovať za to, že prišli na dnešnú diskusiu. A to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za kratu, kratučké vystúpenie EAS. Pán Render, vedúci divízie pre Japonsku Japonsko, Koreu, e, Nový Zeland, Austráliu a Južný Pacifik. Ďakujem pekne, len taký širšiu, širší kontext z pohľadu EAS. Chcem vám pripomenúť, že vnímame Šalamúnové ostrovy, tak ako aj ďalších partnerov v regióne, ako dôležitých partnerov e, v boji e, pre zachovanie e, svetového poriadku na základe pravidel. Šalamúnové ostrovy majú skutočný záujem do o, klimatické zmeny, podobne ako iné krajiny v tomto regióne s nami spolupracujú na multilaterálnych forách pre všetkým v kontexte OSN a snažia sa riešiť riešiť otázky klimatických zmien. Táto krajina je v tomto hľade pre nás veľmi dôležitým partnerom. Po druhé, už tu zaznelo a uh, neprekvapivo, že Pacifik v podstate je uh, región, e, kde sú rôzni aktéry, ktorí sa snažia presadiť a my sme presvedčení o tom, že pristúpenie k EPA uh, posilní pozíciu Šalamúnových ostrovov a e, našu spoluprácu s nimi, čo je veľmi dôležité. Chceme sa tam ako si uchytiť a e, očakávame spoluprácu so Šalamunovými ostrovmi aj pri riešení tých tém, ktoré je potrebné riešiť v dôsledku ich eventuálneho pristúpenia k EPA. Chcela by som, chcel by som zároveň povedať, a zaznelo to už aj predtým, že Šalamunové ostrovy sú veľmi chudobnou krajinou a cez našu spoluprácu, ktorá e, zahrňuje aj rozvojovú spoluprácu, chceme prispieť k rozvoju tohto ostrova v spolupráci s e, krajinou a v obchodnom styku vnímame, obchodný styk vnímame ako nástroj na podporu rozvoja Šalomúnových ostrovov e, v tých aspektoch, ktoré možno dnes nie sú dokonalé, ale v každom prípade máme dobrú spoluprácu so Šalamunovými ostrovmi bilaterálne, ale aj regionálne. V Takže riešme tieto veci a posuňme sa vpred. Ďakujem pekne. Ďakujem. A na záver pani Žamel. Oui, je vous ai bien entendu. Áno, áno, počúvala som správne. Neviem, či vy ste ma všetci vypočuli a počuli, ale áno, ja som povedala, že tie objemy sú možno malé, ale dopad je veľký environmentálne, geopoliticky environmentálne, to som hovorila. E, chcela by som pripomenúť, že e, nikto nejak tu nehovoril o zásadnom argumente, čo je Čína. Chcela by som k tomu ešte dodať. Ja e, nebránim tomu Šalamúnové ostrovy, komunikovali s Čínou, ale musíme chrániť naše záujmy. Takže ja trvám na svojom stanovisku. Myslím si, že e, ako by som to povedala, e, preventívne by sme mali bojovať proti odlesňovaniu, e, zakomponovať to do textu. Ako som povedala, teší ma počuť, že problematika palmového oleja sa dostala na, pokraj, na okraj. Ďakujem pekne, či končíme tento bod. Ďakujem eh, ministrovi obchodu z Šalomských ostrovov za to, že prišiel, za jeho mm, vystúpenie. Prajem vám všetko dobré. Termín 14. Eh, november o 6. popoludní a hlasovať sa bude 3. decembra. Tým sme uzavreli bod 19 a prejdeme k bodu 20 a som rád, že naša pani komisárka Cecilia Malmström je medzi nami. Možno, že je to už posledný krát, že je takto vo výbore INTA, ale hm, nikto nevie. A kedy a, a, a, a či teda nový, nová komisárka bude takto inštalovaná. A, takže sme radi, sme radi aj preto, že sa vám podarilo prísť hneď po ukončení mini ministerskej e, schôdzky v Šangaji. A, áno, to bolo vlastne e, e, v noci tam a teraz už ste tu. Takže mm, poskytne nám informáciu o výsledku mini ministerskej schôdzky Šangaj a najmä pokiaľ ide o odvolací orgán a e, tiež e, otázka VTO v Kazachstane budúci rok. Ďakujem, ctení členovia. Áno, som stále tu. Myslela som si, že keď sme ten som bola posledne, že to bolo posledný krát, ale dobre, vždy som rada, keď som medzi vami. Áno, vraciam sa zo Šanghaju E, čínsky minister obchodu e, zvolal túto ministerskú schôdzku, aby sme si povedali vlastne, mm, kde sa nachádzame, najmä pokiaľ ide o odvolací orgán, teda ten odvolací orgán už e, prestáva existovať alebo je vlastne vážne poškodený a čo môže poskytnúť, pokiaľ ide o Kazachstan najaktuálnejšou záležitosťou je teda odvolací orgán. Už nebude môcť e, vypočúvať nové odvolania po 10. decembri, pretože e, vlastne mandáty e, dvoch z troch vypršia a nemáme vlastne nejaké riešenie v dohľade. A tiež nevieme, či odvolací orgán e, bude môcť riešiť e, e, otvorené prípady, lebo je možné, že aj orgán Spojených štátov odstúpi, takže to vlastne riešenie sporov vo VTO je veľmi ohrozené. Ako viete, Európska únia E, teda to bolo potvrdené všetkými členskými štátmi a Európskym parlamentom a za to vám ďakujeme, že sme vlastne zjednotení v tejto téme. My podporujeme ten postup, ktorý bol e, spustený a ktorý, ktorý vedie e, veľvyslanec Nového Zélandu, Walker, a on chce riešiť vlastne túto situáciu. Ide o reformu odvolacieho orgánu a je to prepojené s, s, s obsadením uprazených miest. No a v oktobri vlastne predložil návrh a Spojené štáty to veľmi kritizovali a nezapojili sa do toho. Takže zdá sa, že tých zostávajúcich 163 členských štátov VTO by, by to vedeli prijať e, a, a ako za východisko diskusie, takže my to tiež podporujeme. A čínsky minister e, vo svojom mene urobil závery a, a my dúfame, že teda toto bude čosi, čo napokon aj Spojené štáty budú môcť prijať. Ale ako som už prv povedala, nie som veľmi optimistická. Ako viete, vytvorili sme e, prechodné riešenie, aby sme obhájili, ochránili naše záujmy v sporoch VTO. Je to dodatočné riešenie, e, kde kopírujem vlastne tento model, ale na bilaterálnej úrovni. Teda máme tam uh, E, istú bázu nezávislých e, sudcov a e, sekretariát a to by bolo recipročné riešenie. Až kým odvolací orgán nebude plne funkčný. Teda je to prechodné riešenie. Podpísali sme dohodu s Norskom a s Kanadou a obraceme sa tiež na ďalšie krajiny, najmä tie, s ktorými sme mali nejaké spory. A samozrejme, to by sa mohlo vlastne vytvoriť do multilaterálneho e, e, systému. Na teraz e, vedieme rozhovory s viacerými krajinami a zatiaľ máme dohody len s tými dvomi krajinami, ktoré som spomínala. Očakáme MC12. musíme byť realistickí, samozrejme, ale sme ambiciozní. Je to kryžovatka, na ktorej uvidíme, či VTO bude ďalej schopná poskytovať e, e, výsledky. Ne, nemyslím si, že by, že by sa stalo čosi, čo by znamenalo prijatie nejakého veľkého reformného balíčka, ale môžeme e, sa posunúť aspoň v niektorých veciach a spustiť niektoré reformy. Sú tu tri oblasti, kde by sme mohli obnoviť funkčnosť VTO ako Centrum multilaterálneho obchodného centra. Poprvé, viete, že sme zapojení do viacerých Eh, oblasti, teda rybárstvo, rybolov, eh, e-commerce a tak ďalej. Eh, dotácie do rybolovu to malo byť uzavreté do konca roka, ale asi sa to nestane, ale prebiehajú rokovania, ale, ale koordinačná skupina zatiaľ nemá ani predsedu. A dúfame, že to stane budúci týždeň. Bolo by to veľmi smutné, keby sme nedospeli k zhode. A ak áno, tak to bude vlastne veľmi silný signál, že obchod a udržateľný rozvoj, e, rozvoj kráčajú ruka v ruke. A to je pre nás veľmi dôležité. Rokovania prebiehajú, ale sú náročné. A, ale stále je možné, že dospejeme k zhode, pokiaľ ide o MC12. V máji tohto roka 59 členov VTO sa zhodlo na služobnej, e, e, teda na, na dohode o službách Členovia si vymenili harmonogramy minulý týždeň a ja myslím, že to sa nám asi podarí, teda e, e, ak rokovania budú takto pokračovať ďalej. No a tiež e, pracujeme na e-commerce. Rokovania napredujú. Mm, myslím, že do júna to bude hotovať. 92 krajín podpísalo že chcú byť súčasťou dohod, pokiaľ ide o nástroje investícií. A to o tom hovoril aj čínsky minister. A mm, tiež sme sa zhodli, že v júni si to potom akoby z, e, zinventarizujeme. Polnohospodárstvo, to včera spomenuli mnohí ministri, e, ako oblasť, v ktorej sa musíme posunúť ďalej dopredu. Ale nebolo tam veľmi veľa kontri, konkrétnych návrhov Mm, len teda každý povedal, že to je dôležité. Samozrejme je to dôležité, ale musíme mať aj konkrétne návrhy. A ako EÚ sme spustili spolu s ďalšími viaceré iniciatívy na zlepšenie e, e, procedurálnych aspektov, teda notifikácie, e, návrhy, pokiaľ ide o obchodné otázky. No a po tretie, sme zapojení e, do e, e, úsilí vytvorenia rovnakých podmienok pre všetkých, teda transfer technológií, to je, sa týka najmä USA a Japonska a fórum špeciálneho a diferenčného zaobchádzania. To je veľmi, veľmi hm, citlivá otázka. Dve tretiny členských krajín sú vlastne vylúčené z pravidiel a, a, a netýkajú sa ich rovnaké e, notifikačné pravidlá. A mm, norský minister tu niečo, niečo robí, ale, ale je to veľmi zložité. Takže malo by byť možné urobiť si nejakú inventarizáciu v týchto témach, ale musíme pristúpiť k drastickým reformám VTO, ak chceme Chceme, e, e, aby e, VTO bolo akoby epicentrom obchodu. Mm, Európska únia mm, predlžila niektoré návrhy, teda hovoríme o zmene určitých systémov multilaterálnym spôsobom, ale zdá sa nám, že mnohí členovia nechápu naliehavosť týchto reforiem. Takže Uvidíme budúci, eh, budúci eh, rok eh, a mm, teda myslím, že Európsky parlament tiež vyšle svoju delegáciu do Kazachstanu. No, chcete, pán predseda, aby som hovorila aj o clách, pokiaľ ide o USA? Áno, je to dôležité. Ako viete, ehm, stavili sme veľa času, aby sme vytvorili pozitívnu agendu z USA. Máme nezhody e, a problémy, ale sú našim dôležitým partnerom, pokiaľ ide o investície a obchod. Snažili sme sa e, riadiť e, napätia, pokiaľ ide o obchod a vytvoriť pozitívnu agendu. Po návšteve alebo po stretnutí e, Junckera s Trumpom Eh, pracovali sme na viacerých eh, frontoch. Eh, pred niekoľkými mesiacmi sme vydali priebežnú správu. Vyvíjame úsilie, pokiaľ ide o posudzovanie konformity a oblasť štandardov, teda nové technológie, robotika a tam sme predložili niekoľko návrhov a práce stále prebiehajú. Zatiaľ sme nezačali rokovania pokiaľ ide o mm, vo, dohodu o voľnom obchode, in, teda industriálne, teda priemyselné tovary, vrátanie, mm, vrátanie rybolovu, e, ale tam sme ešte nezačali. Pracovali sme, e, pokiaľ ide teda na posudzovanie konformity, tam sme sa posunuli, ale ešte, ešte sme nechceli a posunuli sme sa hodne, pokiaľ ide o reformu obchodného systému ako takého. Zdieľame kritiku USA voči Číne, pokiaľ ide o metodiku, potrebujeme multilaterálny, multilaterálny prístup, potrebujeme nové pravidlá, pokiaľ ide nútený transfer technológií a tiež dotácie do priemyslu. Ani tu ešte nie sme úplne v cieli, ale, ale posúvame sa a dúfame, že čo skoro vám niečo predložíme. Ako viete, riešili sme spor Airbus eh, Boeing so Spojenými štátmi, teda od 18. Eh, oktobra chcú uvaliť, teda <clears throat> tam máme problém s slami a eh, hovorila som s veľvyslancom Lajtovsom a mm, musíme nájsť riešenie, lebo samozrejme my tak budeme mať právo e, uvaliť clá mm, na budúci rok, ale je lepšie, aby sme našli riešenie. Oni samozrejme neodmietli rokovania, ale zdá sa, že sa veľmi ponáhľajú. My máme záujem ukončiť e, tento dlhý spor. Je to spor, ktorý sa ťahá už 16-18 rokov. Mnohí právnici na tom veľmi dobre zarobili. E, ide vlastne o globálne štandardy, ktoré by sme mali vlastne vyvinúť, pokiaľ ide o trh s lietadlami. No a budúci rok e, máme stále tú hrozbu neodôvodnených, neodôvodnených opatrení, pokiaľ ide o vývoz aut a e, autodielov. No, 6 mesiacov sa to odsunulo. My sme vyslali signál USA, že sme partnermi, partnermi v bezpečnosti a nemôžeme vnímať vývoz aut ako hrozbu našej bezpečnosti. E, to sa týka článku 232, ktorý hovorí o národnej bezpečnosti. Intenzívne sme s nimi rokovali členské štáty, e, členovia parlamentu opakovali to isté posolstvo. Toto nebude dobré ani pre nás, ani pre Spojené štáty, lebo Spojené štáty majú vysokú zamestnanosť v automobilovom priemysle. E, sme ochotní rokovať o clách v kontexte e, dohody a môžeme hovoriť tiež o štandardoch, aby sme vytvorili príležitosť na, e, na väčšiu kompatibilitu, pokiaľ ide o obchod v automobilovom priemysle. Nevieme, ako sa e, americký prezident e, rozhodne budúci týždeň. Ste, ste čítali viaceré články, všimli sme si, že je tam veľmi málo ľudí, ktorí by obhajovali e, clá v automobilovom sektore, ale musíme čakať do poslednej chvíle. A je samozrejme dôležité, že e, e, takéto clá vlastne nebudú kompatibilné s dohodami VTO. Teda budeme e, zotrvávať na našom pevnom postoji a ak prídu clá, tak samozrejme budeme robiť vyvažujúce opatrenia, ale to potom bude samozrejme poškodzujúce. No a napokon, čo si pozitívne, Ehm, vyriešili sme naše e, e, nezrovnalosti, pokiaľ ide o hovedzie meso. Myslím, že ste o tom diskutovali. Parlament e, teda sa vyjadril áno. Je to tiež veľmi starý, dávny konflikt a bolo by dobre, keby sa podarilo ho vyriešiť. A teda nedotkne sa to vlastne súčasných mier, kvót. No a naša silná stránka v tomto je, že sme, že sme zjednotení ako členské štáty, komisia a Európsky parlament hovoríme jedným európskym hlasom a máme spoločné posolstvo, aj keď ho vyjadrujeme rôznymi spôsobmi. A to je jediný spôsob, e, ako môžeme pokračovať aj v budúcnosti. Musíme hovoriť jasne, musíme byť e, rozhodní a, a, a tvrdí. No a pokiaľ ide o auta, musíme do poslednej chvíle zaujímať, obhajovať európske záujmy a samozrejme musíme hovoriť aj o tom veľmi náročnom e, e, e, teda náročnej, náročných témach, ktoré sa otvoria budúci rok a úloha Európskeho parlamentu je veľmi dôležitá. Takže to je všetko z mojej strany a rada odpoviem na otázky. Vynikajúce, ďakujem pekne Cecilia. Mám niekoľko žiadostí. Daniel Kaspari, prvý. Alebo Kristof. Kristof Hansen. Ďakujem pekne, Bernd. Ďakujem pekne, Cecilia, za to, že si si e, ten čas rezervovala, že si e, priletela späť do Bruselu, aby si tu bola s nami. Pre mňa je cťou, že som mal že možnosť v minulosti s tebou úzko spolupracovať na mojej obľúbenej téme počas posledného funkčného obdobia a síce ekonomické partnerstvo, dohoda o ekonomickom partnerstve EU-Japonsko kde e, pán Silva Pereira bol našim spravodajcom a to bol naozaj veľmi dôležitý krok. Takže som rád, že si dnes tu. A zrejme váš, lebo tvoj posledný, posledná schôdza INTA v súčasnej pozícii komisárky pre obchod. Opustíš nás vo veľmi náročnom časom, čase, pretože mnohé výzvy, ktoré sa týkajú obchodnej situácie, teda deje sa tu taká dokonalá búrka obchodná, Chystá sa Brexit, e, ktorý zrejme bude náročný pre celé európske hospodárstvo. A potom, ako si spomínala, máme veľa vecí, ktoré treba riešiť so Spojenými štátmi. Je tu rozhodnutie na úrovni VTO, ktoré sa týka Airbusu. To musíme akceptovať, pretože sme poskytli nezákonné dotácie e, pre výrobcov na e, lietadiel u nás, ale na druhej strane sú Američania, ktorí robili to isté Musíme byť opatrní, aby sme e, si nedávali podpásové rany na obe strany, lebo zrejme nás potom si dajú na obe činenia na druhej strane. Musíme byť opatrní, lebo nám všetko zoberú, ak si budeme robiť navzájom prieky. Takže mali by sme sa snažiť o riešenie, ktoré nájde medzinárodnú podporu ohľadom dotácií, respektíve nezákonných dotácií pre výrobcov lietadiel. To je veľmi dôležité. Samozrejme, za nás my robíme všetko, čo je v možnostiach našich, aby sme to deeskalovali. A hovorili ste o kvótach, e, celných kvótach pre hovedzie meso. To je veľmi dôležitý signál z našej strany, že aj my stojíme za tým našim záväzkom e, v rámci VTO. A dúfam, že sa nám podarí pretlmočiť toto stanovisko aj Spojeným štátom, pretože využívajú e, alebo opierajú sa o tie rozhodnutia VTO, ale musia byť potom dôslední a musia zachovať e, aktívne toto, tento orgán, tak ako má byť. Pretože je to základný prvok, základný kameň medzinárodného obchodu. Ak chcú takto pokračovať, tak je to veľmi dôležité. Aby som to zhrnul, lebo vidím, že Bernd už dvíha v ruke kladivko. A navrhujem aj iným dvom skupinám ostatným, možno to môžeme spraviť menej, INTA, aby sme to zastrešili, aby sme mali teda uznesenie, kde povieme, že sme silne, silnými zastancami dobrého fungovania VTO, chceme odvolací orgán, ktorý bude fungovať a že chceme, aby sa komisia angažovala všetkým možným úsilím do rokovaní so Spojenými štátmi. Myslím, že to môžeme spraviť a urobiť tak rýchle, lebo máme dodatočné, dodatočnú schôdzu výboru INTA 25. Mohli by sme takéto krátke uznesenie prijať v rámci toho nič dlhé, tri body, vyslať silný signál, to by bolo dôležité. A potom to dokonca prijať ešte počas tej istej plenárky. Ďakujem pekne a možno kolegovia povedia, ako vnímajú takýto nápad. K tejto veci myslím si, že naozaj dávalo by zmysel vyslať posledný signál pred decembrom, kde povieme, sme pripravení a chceme naozaj mať konštruktívny dialog, pokiaľ ide o reformu odvolacieho orgánu tak aby sme zabezpečili toto jadro celej tej aktivity. Čiže naozaj som zastancom tohto postupu. Mari Vedre. Merci. Eh, ďakujem pekne, eh, pán predseda. Pani komisárka, ďakujem, že ste prišli rovno po návrate zo Šangaja. Eh, bola som so zástupcami bretonských podnikov pred nedávno a jeden z nich mi povedal, že e, nevidia nejaký pozitívny dopad Európskej únie na území Francúzska. Teraz som sa pustila do veľkých prednášok o medzinárodnom obchode, o dohodách, aby som mu ukázala, že Európska únia má pozitívny dopad pre spoluobčanov na našom území. Ale mám e, pocit, že som ho nejak veľmi nepresvedčila a teda vy ste sa vrátili zo Šangaja a vidíme, že na území Európskej únie populizmus je na vzraste. A myslím si, že náš výbor má veľkú úlohu a my ako zvolení zastupcovia ľudu máme veľkú zodpovednosť, rovnako ako Európska komisia. E, monitorovacia skupina o e-commerce e, takisto rokovala a myslím si, že tam v rámci Svetovej obchodnej organizácie sa môžu vyvíjať aj otázky elektronického obchodného styku. Chcela by som vedieť, aké sú vaše názory, čo môžete povedzme odporučiť. Uh, po, je to možno vaše posledné vystúpenie tu ako komisárky, čiže čo nám chcete nechať ako odkaz, aby sme mali spravodlivý vyhožený obchodný styk, tak, ktorý e, bude vyhovať našim spoluobčanom, pretože samozrejme môžeme riešiť technické otázky, ale ja si myslím, že máme zodpovednosť aj politického charakteru a mali by sme obhajovať Európsku úniu a jej skutočnú víziu, čiže rada by som si vypočula vaše názory na vašu skutočnú víziu o obchodnej politike. Ďakujem, Pedro Silva Pejra. Thank you, thank you, Chair. Uh... Ďakujem, pán predseda. Rád by som využil túto príležitosť a poblahoželal našej pani komisárke uh, k skvelému výkonu v roli komisárky, kde vypracovala veľmi ambicióznu agendu v oblasti obchodu náročných časoch uprostred obchodnej vojny. Bolo to naozaj úžasné. Mali sme možnosť e, spolupracovať vo viacerých veciach. Dohoda s Kanadou, ale predovšetkým dohoda s Japonskom, kde som bol spravodajcom. To je v zásade najdôležitejšia bilaterálna dohoda, ktorú kedykoľvek EÚ uzavrela. A teraz ste tu a hovoríte o reforme VTO. Boli ste na tej správnej strane, e, že ste obhajovali multilaterálny systém a takýto, takéto usporiadanie obchodné do poriadok. A takisto aj v predvoji, alebo teda v tej prvej línii našich vzťahov so Spojenými štátmi, kde ste boli dôrazná na jednej strane, pretože musíme byť dôrazní ale zároveň ste hľadali aj pozitívnu agendu, pozitívne body. A teraz, keď zaznamenávame pokrok v rámci tejto pozitívnej agendy, tak prosím, pripomínajte tú dôležitosť dôraznosti. Na záver uvediem len, že ak je nejaká výhoda z takéhoto eh, oneskoreného spustenia novej komisie, Samozrejme, výhoda, ktorá z toho pre nás jasne pramení, je, že vás dlhšie budeme si užívať ako komisárku zodpovednú za obchod. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Buržá. Ďakujem, pán eh, predseda. V prvom rade chcem aj ja pogratulovať eh, pani komisárke k skvelému mandátu. Je tu veľa nových dohod o eh, voľnom obchode, veľa aj chystaných. Využili ste transparentné postupy aj prostredníctvom verejných debát s národnými parlamentami. Došli ste aj do Francúzska do Flámska. Ďakujem pekne za to zaujímavé, za zaujímavý briefing a predovšetkým vaše úsilie zachrániť e, VTO. To je e, najvyššia priorita pre nás všetkých a je to dobrá myšlienka, bol to dobrý prezieravé z vašej strany, zo strany komisie, e, hovoriť o alternatívnych mechanizmoch fungovania odvolacieho orgánu. Takisto tlieskam vašej snahe modernizovať VTO a postupy na úrovni VTO a tak ďalej. Mám otázku ohľadom Spojených štátov. Môžete dať nejakých viac informácií ohľadom vášho názoru na pozíciu Spojených štátov? Je to základný odklon smerom od multilateralizmu k bilateralizmu, respektíve izolacionizmu? čo sa podľa vás deje v Spojených štátoch. A po druhé sa chcem spýtať, e, či sa domnievate, podobne ako predsednička IPU, e ktorú sme tu mali, že Európsky parlament môže zohrávať úlohu v dialógu so Spojenými štátmi smerom k zlepšeniu vzťahov. Na záver chcem povedať, pán predseda, že som za to, aby boli, mali sme uznesenie, tak ako povedal EPP. Helmut Scholz. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj ja, pani komisárka, za to. že ste takto prišli z letiska rovno sem. Snažíme sa nájsť e, alternatívny prístup, e, pokiaľ ide o riešenie problému odvolacích orgánov, e, alebo teda inštitúcií v rámci VTO. Každopádne istým spôsobom výsledok je podľa očakávania. Otázka teda znie, a to možno z toho dôvodu, že máme e, záverečnú možnosť o tom diskutovať, nemali by sme sa snažiť nastaviť tú agendu iným spôsobom. Hovoríme o klimatických zmenách, hovoríme o tom samite, e, mali sme teda summit v New Yorku, bolo viacero príležitostí, kde sme sa vyjadrili, že musíme zmeniť náš spôsob práce, a to sa musí týkať aj VTO. Kde je podľa vás to dedictvo posledných 5 rokov? Kde by sme mohli začať nastavovať iný program, inú agendu? Pretože ak jedna agenda nedosahuje cieľ, tak musíme ju zmeniť, nejaký program a musíme nastaviť iný program. Aké by boli tie vaše odporúčania, pokiaľ ide o stanovenie nejakého programu za takýchto okolností, kde sa nachádzame, teda v rámci VTO. Ďakujem pekne. A teraz Daniel Kaspari. Áno, vážená pani komisárka, najskôr srdečná vďaka za výbornú spoluprácu, ktorú sme mali za ostatných 5 rokov. Keď sa pozrieme, eh, kde sa nachádzala európska obchodná politika, predovšetkým vzťah medzi parlamentom a komisiou, 10 eh, rokov Mendelsona, Eštana a de Guchta ste mali veľmi ťažkú robotu e, nasledovať po nich a že sa vám podarilo dohodnúť dohodu o obchode alebo uzavrieť ju, ale predovšetkým, že sa vám podarilo vytvoriť dôveru tu v parlamente a získať e, na základe tejto dôvery aj väčšinu v parlamente. To nebola samozrejmosť a za to srdečná vďaka ešte raz e, srdečné blahoželanie k takejto úspešnej a dobrej spolupráci. Tým témam, ktoré ste sa dotkli, ešte konkrétne k reforme VTO, respektíve snaha o reformu VTO. Troška som bol sklamaný po vyhlásení záverov, ktoré boli zverejnené. E, samozrejme, sklamaný som bol, že Američania sa k tomu tak nepridali celkom. E, bol by som však rád, keby sa ma viac podarilo vytvoriť most medzi e, tým, čo vás určitým spôsobom tlačíme, aby ste sa priznali k tej reforme toho multilaterálneho systému a návrh kolegu Hansena považujem za veľmi dobrý, keď sa ako Európsky parlament budeme takto pozicionovať. Ale sú aj nejaké konkrétne kroky, kde môžete povedať, že Európsky parlament by mohol dať istý impuls, istý stimul, tak aby sme dokázali na americkú stranu vyvinúť istý tlak, možno aj zo strany parlamentu, tak aby sme americkú vládu eh, donútili stotožniť sa z VTO hlavne pokiaľ ide o tie chystajúce sa e, zmeny a prepracovania, aby sme ponúkli taký most, cez ktorý treba nevyhnutne prejsť na to, aby sme dokázali prekonať ten zablokovaný, ten patovú situáciu na tých arbitrážnych súdoch. Zaujímavá otázka. Aký typ tlaku dospeje k nejakému výsledku alebo priniesie nejaký výsledok s pánom Trumpom? Pán Winkler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani komisárka za vašu prítomnosť dnes e, večer e, na výbore pre medzinárodný obchod. Toto je čas, kedy treba hovoriť o tom, čo zanechali predchádzajúci komisári komisia Junkera. A ak to budeme posudzovať e, parciálne alebo jednotlivé časti, tak bude len ťažké mať také neambivalentné posúdenie tohoto dedictva. Ale myslím si, že kdokoľvek ho používa keď sa to meritko, ktoré bude aplikovať na to, tak povie, že obchod eh, je jednou z oblastí, kde Junckerová komisia dosiahla mimoriadne výsledky, teda vy ste mali mimoriadne výsledky a aby som potom povedal, že aj zároveň výbor INTA, ktorý v rámci s, vašim, s vami teraz spolupracoval, mal vynikajúce výsledky. Keby som podporil to, čo povedal eh, pán Kaspari, kolegovia, ktorí sú tu nováčikmi na eh, výbore INTA, nemajú ani predstavu, ako to fungovalo 6-7 rokov dozadu ale je jasné, že sme absolvovali obdobie dialogu, mali sme veľa, veľa predstav, myšlienok a mnohých sme už s vami hovorili, pani komisárka, ohľadom toho, ako rozšíriť aktivity Výboru pre medzinárodný obchod a je nevyhnutné pustiť sa do oblasti monitorovania toho, toho dohľadu, lebo to časti bude e, naša budúcnosť a chcem sa úctivo poďakovať a otvorenie za spoluprácu počas tých 5 rokov. Obávam sa, že všetky tie otázky, ktoré som chcel položiť, už boli položené. Preto nemám na vás otázku. Ešte raz gratulujem a ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Winkler, Rodriguez Pereiro. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som ospravedlniť koordinátorku z našej skupiny, Katrin van Brent. Ona ma každopádne požiadala, aby som hovorila v jej mene, skupiny SAD, a teraz sekretária to vedela, hovorím teda v jej e, mene. Chcela by som vám pogratulovať vašej práci, takisto vám chcem poďakovať za prístup, ako ste sa stávali k nášmu parlamentu a k tretím krajinám. Možno mnohí vedia, ako ste obhajovali pozíciu e, v oblasti medzinárodných dohôd, ale asi sa toľko nevie, že ste sa snažili zahrnúť aj e, rodovú perspektívu do dohôd a takisto ľudské práva, napríklad Bangladeš, kde sa riešila otázka tovarov dvojakého použitia. A iné oblasti, a myslím si, že musíte byť skutočne spokojná s odvedenou prácou. Cieľom, čo bolo cieľom vašej účasti tu? cieľ vašej účasti tu v tej súvislosti. Chcem sa spýtať, či prístup USA môže sa zmeniť v prípade, že príde k dohode s Čínou. Myslíte si, že akýkoľvek ten nátlak, ktorý je vyvíjaný v oblasti VTO a to, že by sa nemohol využiť mechanizmus odvolacieho orgánu, okrem toho, že s tým nesúhlasia s tým modelom, možno by bolo na čase začať vyvíjať tlak na Čínu, a to znamená, že potom taká tá príjemnejšia atmosféra by viedla k tomu, že by sa mohla uskutočniť reforma VTO. To je jedna otázka. A po druhé, vzhľadom ku všetkým neistotám, o ktorých ste hovorili, reforma 12. ministerská konferencia, myslíte si, že sa môžeme dostať aj do inej situácie, kde nepríde k prehláseniu z ministerskej konferencie? tak ako to bolo v Buenos Aires. Existuje nejaký záložný plán, ako napríklad v prípade Buenos Aires, pretože teda to vyhlásenie o rode, ktoré bolo podpísané mnohými krajinami, je teda nejaký záložný plán v prípade, že nebude spoločné vyhlásenie, že vyšleme signál, že naďalej rokujeme a že sme schopní aspoň niečom sa dohodnúť. Otázka cieľ je možné, že budú poskytnuté dotácie e, poľnohospodárstvu kvôli e, colným problémom, za ktoré poľnohospodárstvo nemôže. A už končím, pretože vidím, že už e, idem na čas. Parlament okrem uznesení, čo si myslím, že by bola veľmi dobrá iniciatíva, aby sme to predložili na najbližšej plenárnej schôdzi. Môžeme ešte urobiť niečo viac, aby sme túto dohodu dosiahli? Ďakujem. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne. Pani Karlsbro. na úvod využijem túto príležitosť a poviem ďakujem Cecília a týmu za všetko, čo si spravila ako komisárka zodpovedná za obchod. A viem, že hovorím v mene celej skupiny Renew. Chceme jednoducho povedať, si úžasná Ďakujeme veľmi pekne, sme tak hrdí na všetko, čo si spravila v rámci svojho úsilia e, smerom k spravodlivému a oslobodnému obchodu globálne. Ja myslím, že ty si veľmi výrazne zmenila obchodnú politiku a musíme byť e, veľmi hrdí na skutočnosť, že môžeme hovoriť o kapitolách udržateľnosti. Keď e, ľudia, si pýtajú, ľudia sa pýtajú, nie je obchod problém, keď hovoríme o klimatických zmenách. Nie je to problém, keď hovoríme o rodovej rovnosti dnes, a to je vďaka tvojmu osobnému vkladu, dnes e, vidíme a vieme popísať e, prepojenie medzi týmito vecami. Klimatické zmeny, iné globálne výzvy, ktoré vidíme dnes a ktoré musíme riešiť. Ja ťa už poznám dlhý čas a viem, že si silne angažovaná smerom k otvornej spoločnosti, k hodnotám, demokracie, ľudských práv a rodovej rovnosti. A na záver by som sa chcela e, spýtať a zároveň požiadať o radu, ako môžeme využiť obchodnú politiku a argumenty pre slobodný a spravodlivý obchod, ako zároveň ako argumenty pre demokratickejší vývoj e, na svete, hlavne pokiaľ ide o pozitívny e, vývoj na poli ľudských práv hlavne pokiaľ ide o krajiny, ktoré nie sú v stave, akom by sme si želali. Ďakujem veľmi pekne. Madame Hübner. Thank you. Eh. pani Juka, ďakujem pekne. Ja už nemám čo k tomu veľmi povedať. Súhlasím so všetkým, čo tu zaznelo. No, no tvoju adresu, Cecilia, naozaj si ceníme to, čo si spravili a v podstate je mi ľúto Fila Hogana, pretože viem, že to nebude ľahké. E, po tom odchode ostane veľká medzera, ktorú ťažko niekto zaláta. Takže ďakujem. A mám zo pár takých tvrdých otázok. Poprvé, situácia vo VT odvolacom orgáne. E, možno sa pýtam, pretože neviem, ale nemohlo by to mať, nemalo by to mať nejaký dopad na ďalšie časové sklzy toho okamihu, kedy dostaneme konkrétne čísla o Boeingu? Ja viem, že v podstate e, to nejak... Je to samostatná vec, alebo to súvisí s tým odvolacím orgánom? Čo môžeme očakávať v tomto kontexte? A druhá otázka. Spomenula si Kanadu, Norsko a tvoje snahy vyplniť tie medzery tam, keď nemáme odvolací orgán nejakým tým prechodným vzorcom a povedala si, že sa snažíš získať aj ďalších partnerov k tejto dohode. E, nie je to prístup, ktorý využívajú iní členovia VTO? Nezamýšľajú sa aj oni nad niečím podobným? Nie s nami, ale oni so svojimi partnermi? Alebo je to iba EÚ? Vynález a iniciatíva. Ďakujem. A na záver pán Butikov. Ďakujem pekne, pani komisárka e, za odvedenú prácu a súhlasím so všetkou tou pochvalou, ktorá tu zaznela na vašu adresu. Dve pripomienky naše vzťahy z USA. Nie som si istý, či vety typu musíme vyvíjať tlak na USA nám pomôžu. E, v Spojených štátoch sú rôzni aktéry a ja som nevidel e, nikoho, kto by úspešne vyvíjal tlak doteraz na prezidenta Trumpa. Jediný, komu sa to kedy podarilo e, dostať niečo dobré od Trumpa, bol Juncker a to bolo inak, nie vyvíjaním tlaku. Tak ako to popísal vo svojom interviu. Možno, že by sme sa mali opýtať Jean-Claude ako na to ale sú to aj iní aktéry a ja si myslím, že vyvíjanie tlaku nie je ten správny prístup. E, správnym prístupom je nájdenie spoločnej reči, spoločného základu. A keď som minulý týždeň v Washingtone hovoril s partnermi, mnohí hovorili o tom, že automobilový priemysel je proti tarifom. Uh, Komory sú proti, vlády sú proti a mnohí ľudia, pre všetkým republikánci e, v Washingtone sú proti. Čiže je tu veľký tlak a ja si myslím, že tu je jednomyselná snaha byť partnermi a mali by sme e, sa týmto riadiť. A čo sa týka VTO a konkrétne odvolacieho orgánu, plne súhlasím s tým, aby sme to dali na program, tak ako to už zaznelo, tento návrh. Podľa mňa nemá zmysel zachádzať do detajlov. Jednoducho musíme vyslať jasný politický signál o tom, že podľa nás je to relevantná, palčivá, súrna otázka a musíme na tom trvať využívať a obhajovať tento nástroj a na druhej strane prejaviť záujem spoluprácu, vrátanie okrem iných so Spojenými štátmi na realizácii potrebných reforiem. To by mal byť náš odkaz. Ďakujem pekne, Cecília. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem za milé slova. Ja som si takisto cenila spoluprácu s vami počas celých tých rokov. Myslím si, že spolu sme dosiahli kopec dobrých vecí. Na úvod by som chcela povedať, že samozrejme komisia o tom nerozhoduje, ale ak by som mohla, tak si myslím, že by bolo dobré mať uznesenie o odvolacom orgáne, aby sme konkrétne podporili tú existenciu a mm, eventuálne prežitie, ale zároveň prejavili ochotu diskutovať o reformách. Budeme mať o mnohých veciach diskutovať na ministerskom stretnutí v júni, ale to si necháme možno na jar, keď budeme mať viac podobných informácií, konkrétne na z parlamentu, ale momentálne tou najsúrnejšou vecou je odvolací orgán, tak ako ste to mnohí z vás povedali. Pán Božo, vy ste sa pýtali USA multilaterálnej. Nie, nie, ja si nemyslím, že oni si mysleli, že pre nich je multilateralizmus cesta pred a teda administratíva, tak ako Butikova iní povedali, je tam mnoho síl v Spojených štátoch, samozrejme iných, ale administratíva skôr je zameraná na bilaterálne dohody ako cestu vpred a že podľa nich multilateralizmus obmedzuje možnosti a manevrovací priestor pre vládu. Avšak, tak ako mnohí z vás povedali, VTO bol dobré, výhodné pre Spojené štáty. E, v odvolacom orgáne nebolo až tak veľa prípadov a 146 členov bolo disciplinovaných v podstate v obchode a dohodli sa na spoločných pravidlách a zrušili tarify a podobne, čiže to je dobre pre celý svet. Vrátanie Eh, VTO. A to musíme stále opakovať. Mnohí ste sa pýtali, čo môžete vyspraviť. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby tento výbor a parlament eh, cez rôzne kanály udržiaval kontakty s americkým kongresom. Je tam veľa senátorov, kongresmenov z oboch strán, ktorí sú presvedčení eh, v transatlantické vzťahy a sú presvedčení o tom, že silné vzťahy a dobré priateľstvo medzi EU a USA je dôležité že je potrebné ho posilňovať a nie oslabovať a musíme skontaktovať týchto ľudí a vysvetľovať a hľadať príklady spoločných e, miest, kde môžeme spolupracovať. To je veľmi dôležité. A potom tam podnikateľská obec, akademická obec, občianská spoločnosť, mnohí z vás z nich máte s nimi vzťahy, čiže to je veľmi dôležité. Čiže toto by ste mohli robiť. Pani Vedrem, je ťažké naformovať nejakú veľkú víziu za dve minúty pre obchod, ale konkrétne ja si myslím, že vaši priatelia v Bretonsku by asi ocenili, že sme obhájili označenie pôvodu vo, vo všetkých obchodných vzťahoch. Môj priateľ e, Phil Hogan konečne po všetkých tých rokoch podpísal s Čínou túto dohodu. Je to veľmi dôležité na ochranu mnohých označení pôvodu francúzských a iných, ale hlavne francúzskych a že sme to obhajovali pri všetkých obchodných dohodách. Dôležité je, že otvárame tento trhy nielen pre polnohospodárov, ale pre ostatných, že obhajujeme multilateralizmus, že sa snažíme to robiť otvorene, inkluzívne, obhajúc naše hodnoty a že sme prijali viacero opatrení na e, zaručenie a s vašou podporou sme zaručili to, aby obchodný stých bol spravodlivý a aby sa obchodovalo v prostredí, kedy ostatné krajiny príjmu normy a pravidla a ak nie, tak e, máme nástroje na to, aby sme ich k tomu donútili a Pani van der Leyen takisto slúbila, že ešte posilní tieto nástroje a dúfam, že s vašou pomocou by to bolo dobré. Takisto e, politika, e, ktorá stavila dôvere spoluobčanov, pretože bez nej trošku sme posilnili tú dôveru. Posledné prieskumy mienky ukazujú na tom, e, že sa v celej Európe zvýšila dôvera obyvateľstva, ale treba na tom ešte ďalej pracovať. Uh, alternatíva k odvolaciemu orgánu. Samozrejme, to nie je ideálne riešenie a je to dočasné riešenie. My nevidíme nejaké iné krajiny, že by sa do toho nejak hnali, ale mnohé sa na to myšlenkou zamýšľajú. Možno iné krajiny čakajú na posledný okamih, či naozaj v decembri prestane odvolací orgán fungovať. Ak nie, čo všetci dúfame, bude to fajn. A ak prestane fungovať, tak budú mať pocit, že je nutné a súrne riešiť niečo dočasne, popri tom, ako diskutujeme so Spojenými štátmi a tie krajiny, s ktorými sme mali najviac konfliktov, je dôležité, aby pri tom boli. Pretože Kanada a Norsko to je fajn, ale máme s týmito dvoma krajinami veľmi málo obchodných sporov, takže my sa snažíme rozšíriť e, okruh týchto krajín. Nová agenda, nový program, no udržateľnosť. Udržateľnosť musí byť na programe VTO oveľa systematickejším spôsobom. Otázka znie ako. Bola dohoda o environmentálnych tovaroch, ešte stále je v podstate ako si zakopaná, ale snad nie na dobro, takže to by mohol byť jeden spôsob, ako nastaviť program. Stále viac viac krajín má v bilaterálnych alebo regionálnych obchodných dohodách kapitolu udržateľom rozvoja, ale VTO v budúcnosti, ak má prežiť, musí mať pravidla udržateľnosti ja som sa zúčastňovala viacerých seminárov, snažila som sa kontaktovať ľudí v mnohých krajinách, ale zatiaľ ešte konkrétne nevieme, ako to robiť bez toho, aby nás rozvojové krajiny obviňovali, že zavádzame nové protekcionistické pravidlá, pretože to nie je náš cieľ. Musíme nájsť tú správnu rovnováhu a um, uvažujeme v tomto duchu a musíme ďalej ešte nad tým rozmýšľať či Spojené štáty a Čína, ak sa dohodnú, či sa USA budú viac zapájať do aktivitách VTO, no neviem. Ale viem, že z pohľadu EÚ spôsob, ako riešiť problémy, ktoré im čelíme s Čínou, nadmerná kapacita, priemyselné dotácie, kybernetické krádeže, e, E, kradnú, e, ukradnuté transfery technológií. To sú oblasti, kde naozaj so Spojenými štátmi napredujeme, kde sa snažíme spolu nájsť tie správne pravidlá, ktoré snáď čoskoro si osvojí viac členov a povie, že toto chceme robiť. A takisto hovoríme Číňanom, že oni musia prispieť, musia oni spraviť svoju domácu úlohu, pretože multilaterálny systém bol na prospech Číny, ale že Čína musí byť lídrom takisto a musí ukázať, že aj ona chce zreformovať tento systém. Ďalej, ak sa nedohodneme na nejakom veľkom uznesení spoločnom, ale ak sa dohodneme na zopár konkrétnych veciach, mm, možno nejaký pracovný program reforiem, to je asi to najlepšie, v čo môžeme zatiaľ dúfať. To viac menej či odvolací orgán odloží informácie Airbus, Boeing. Nie, nie, to sú paralelné procesy, takže to nebude mať dopad. A Kankas, ďakujem pekne za milé slova. Mimochodom si zaujate, lebo sa poznáme. Ale E, táto vízia, musíme ju predstaviť, musíme predstaviť víziu, že obchodný styk nevyrieši všetky biedy sveta, ale môže prispieť k lepšiemu svetu tým, že zavedie pravidlá, zakomponuje hodnoty, že bude transparentný, že bude spájať ľudí, že uľahčí malým firmám obchodovať a tým zabezpečí rast a tvorbu pracovných príležitostí. A vieme, že bolo vytvorených množstvo pracovných príležitostí cez naše obchodné dohody, čo je takisto spôsob, ako ukazovať ľuďom konkrétne prínosy. A budeme naďalej zverejňovať štatistiky a hodnotenia, tak aby ľudia videli, že to sú konkrétne výsledky. Vo svete, kedy mnohé veľké hospodárstva odmietajú multilateralizmus a obchod na základe pravidel a skôr sa obracajú dovnútra, Európa môže byť obhajcom, môže e, mať v rukách tú pochodeň a obhajovať multilateralizmus, aj keď je možno také abstraktné očakávať od nás tieto veci, musíme naďalej obhajovať multilateralizmus. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj tlmočníkom za to, že trošku robili nadčas, ale samozrejme v každom prípade Cecília ďakujeme tebe veľmi pekne za poskytnuté odpovede a teraz oficiálne sa s tebou rozlúčim. Poďakujem sa ti za veľmi dobrú spoluprácu a poželám ti veľa úspechov. A neformálne to spravíme o niekoľko minút na treťom poschodí kde budem mať taký rozlúčkový koktail, všetci ste pozvaní a tam e, sa vyjadri možno dlhšie ako teraz. Tak, aby sme mohli trošku porozmýšľať aj e, zhodnotiť dobrú spoluprácu a výsledky za posledných 5 rokov. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, Cecília, a veľa úspechov, veľa šťastia. Ďakujem ja vám všetkým.